Could people please take their seats? Poprosím vás, usaďme sa. Poprosím vás, usaďme To date, I have never had to use this hand. Nikdy som nemusel na toto kladivo zatiaľ použiť, ale ja ho skutočne raz použijem. Mám dvoch adolescentných synov, takže viem, ako to kladivo použiť. <laughs> oh dear, thank you very much. Please, can you take a... Ďakujem pekne, poprosím vás, usaďme sa. Ešte stále tu máme niektorých, ktorí nesedia. Mali sme dopoludňa veľa práce dnes, takže je skutočne veľkým potešením, že tu môžeme privítať podpredsedu komisie pána Ancipa, ktorý je dobrý priateľ náš. Ďakujem za to, že ste prišli medzi nás. Iba pre informáciu, normálne štvrtok popoludní tu už nebývame, takže e, upútali ste pozornosť. Ďakujem za to, že niektorí z vás budú musieť odísť skôr kvôli lietadlám, takže požiadame vás, aby sme prešli hneď k predmetu dnešného programu. Keď sme vás videli naposledy, tak sme videli e, viacero vecí ohľadne toho, čo možno poviete. Takže to je kvázi taká prvá tlačová konferencia pre vás ohľadne jednotného digitálneho trhu, takže teraz bude hovoriť pán komisár a potom budeme mať ešte čas na otázky. Je to tak? Áno, je to v poriadku. Take a seat. Thank you. Heather, this is, this is your choice, either speech or just points, priorities.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 na začiatku svojho mandátu som povedal, že sa budem snažiť byť v kontakte s parlamentom a je pre mňa teda veľmi dôležité, aby som vám prezentoval priority digitálneho jednotného trhu. Predtým, než kolegium príjme stratégiu o pár týždňov, ľudia sú teda centrálni pre našu víziu. Európa potrebuje väčšiu väčšiu paletu výberu, musíme byť konkurencieschopnosti a jednoducho musíme zabezpečiť všetko adekvátne v tomto zmysle. Digitálny jednotný trh sa súhlasí aj na podniky, či už teda budú rýchlo rastúce, inovatívne, či to startupy alebo tradičné priemyselné odvetvia. V digitálnom veku európsky komponent musí takisto byť schopný mať možnosť participovať na tomto veľkom trhu, kde máme 500 miliónov klientov. Našou stratégiou je, že budeme vychádzať z troch pilierov. Tieto tri piliere sú urobené tak, aby jednoducho otvorili ten potenciál digitálneho hospodárstva a vytvorila sa digitálna budúcnosť pre Európu. Na to, aby sa táto vízia skutočne uskutočnila, aby sme mali férovejší prechod k tomu onlineovému prostrediu, tak musíme sa zbaviť niektorých prekážok. Už nemôžeme mať zakázaný vstup k stránkam, ktoré Tie také prekážky súvisia napríklad s geografickými obmedzeniami. Viaceré úspory sa dajú dosiahnuť práve odstránením takýchto bariér. Pozrite sa napríklad na vysoké ceny dodávania balíkov, čo je napríklad problém s tými, čo nakupujú cez internet a takýmto spôsobom to bráni rozrastaniu sa elektronického obchodu. Alebo sa pozrite napríklad na neoprávnené geoblokácie, potom ste istotne počuli, ja už som to spomínal v minulosti. Nie je tu miesto preto, aby ľudia jednoducho nemali prístup k internetu, iba preto, že niektoré stránky ponúkajú iné členské krajiny. Nie len takáto prax, že by bola nejaká prekážka, ale rovnako to je aj proti duchu princípov Európskeho jednotného trhu spotrebitelia by mali ušetriť až 11,7 miliárd eur, ak si budú môcť vybrať z palety výrobkov naprieč celou Európskou úniou, to znamená 28 členských štátov, pri nákupe online. Tieto bariéry, ktoré vlastne sú tu a ktorým sa musíme čeliť, to je výsledok takého rozdrobeného trhu. Máme tu národné pravidla v jednotlivých krajinách, 28 krajinách a tieto pravidlá ohľadne onlineového nákupu a digitálnych tovarov sú dobrým príkladom toho, ako teda rovnako aj pravidlá ohľadne ochrany spotrebiteľov a kontrakty. Je tu dlhý zoznam, z ktorého si môžeme vybrať. <clears throat> Náš systém copyrightový, ktorý máme, tento sa líši v jednotlivých krajinách a sú tu výnimky, ktoré sa líšia od jednej krajiny k druhej. Toto všetko brzdí európsku konkurencieschopnosť. Toto, zne, toto nie je nejakou podporou a stimulom pre investorov a my potrebujeme tieto stimuly pre väčšiu digitálnosť. Potrebujeme patričnú infraštruktúru na to, aby to všetko fungovalo tak, ako má. Rovnako potrebujeme aj podchytiť pravidla, aby to všetko bolo správnym spôsobom regulované. To znamená, Musíme jednoducho vyžehliť tie rozdiely, ktoré nám bránia v tom, aby sme v plnej miere využili paneurópsky telekomunikačný trh. Sú tu takisto aj žaležosti, ktoré súvisia s telekomom a onlineovými platformami. Podpora konkurencieschopnosti, investície a inovácií a zabezpečenie aby každý mal prístup k vysokorýchlostnému internetu. Dámy a páni, mne je jasné, že nemôžeme správne postupovať smerom k jednotnému trhu v onlineovom svete bez toho, že by sme urobili nejaké zmeny v trhových pravidlách a vybudovali správnu digitálnu infraštruktúru. Avšak naša stratégia jednoducho zachádza nad rámec toto všetkého. My vychádzame aj z budúcnosti digitálnej pre Európu. Snažíme sa pripraviť pre Európu nový rast aby sme boli e, v takých oblastiach ako cloud computing alebo internet ako aj rýchlo rastúci e, rýchlo rastúca oblasť veľkoobsažných údajov a dát. Takže takýmto spôsobom chceme zabezpečiť dlhodobý rast, aby sme mali využitú digitálnu ekonomiku. V tomto kontexte je veľa vecí dôležitých, a v tomto kontexte musia ľudia byť aj vyškolení, aby mohli takýmto spôsobom si zabezpečiť aj nové príležitosti a nemali strach, keď pôjdu online. Ten potenciál je veľký, zamyslite sa ale iba nad automatizáciou, nad udržateľným, čistým, čistou výrobnou sférou a takýmito technológiami. Zaintegrovanie ICT do tohto procesu je kľúčové na to, aby sme z Európy urobili takú dôležitú technologickú základňu. Ale doposiaľ digitalizácia európskej podnikateľskej sféry bola veľmi pomalá. Musí sa to zrýchliť. Štandardy ako interoperabilita sú dôležité pre Európu aj v kontexte podpory viac napríklad elektronických vozidiel alebo dokonca v rámci e-spoločnosti nie je tu žiadny dôvod dnes na to, aby verejná, verejné služby nemohli prebiehať online spôsobom. Verejné služby by sa mohli takto zrýchliť, boli by lepšie, efektívnejšie a ušetrili by daňovým poplatníkom peniaze. Preto verejné služby zohrávajú dôležitú úlohu v kontexte jednotnej digitálnej stratégie. Pozrime sa napríklad na príklad toho, že by sme e, sa pozreli na princíp, ktorý by nám mohol ušetriť až 5 miliard eur ročne. Prečo by podniky mali jednoducho tie isté informácie poskytovať stále odznova a rôznym oddeleniam vládnym alebo dokonca aj tomu istému? Dámy a páni, vytváranie digitálneho jednotného trhu ušetrí veľa alebo viacerých oblastiach. Digitálne otázky sa nás týkajú všetkých a zasahujú do všetkých aspektov nášho každodenného života. Digitálny jednotný trh a stratégia s ním spojená by malo byť to vnímané aj ako príležitosť pre budúce roky, ktoré ešte len prídu. Naša práca a spolupráca bude vychádzať a začať, začne teda od 6. maja. Teším sa na vaše otázky a budeme diskutovať ďalej. Ďakujem. Takže predtým, než začneme jednotlivé príhovory, tak by som chcela privítať tých, ktorí prišli ako študenti z trans, transnárodnej e, školy z Polska, Slovenska a Chorvátska. Vítajte medzi nami. A Potrebujeme viac takýchto výmen mladých ľudí. Tešíme sa na to, že sa zaangažovávate do politiky. Prišli ste priamo na čas. Je to veľmi dobrý moment, pretože tu máme pána komisára, ktorý sa zhovára s poslancami o ich návrhoch ohľadne digitálneho jednotného trhu. A to je vlastne taký väčší balík viacerých názorov, aby ste videli, že Európu snažíme pripraviť e, na digitálny vek. Vidím, že viacerí z vás už sú digitálne vybavení, komunikujete s priateľmi odkedy ste prišli do miestnosti, takže toto je aj čas na výmenu názorov, kde my dúfame, že niektoré z tých našich otázok nájdú odpovede, predtým ešte budú nejaké formálne návrhy. Takže teraz budeme pokračovať v detaľnejšom zozname rečníkov a budú tu otázky vždy po troch a prvý traja rečníci sú Evelyn Gebhardt, Kaj Kalas a Vižineria Grosty. Takže Evelyn, máš slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, vážený pán komisár. Ja počkám, už máte aj vysluchátka na hlave, takže pre našich hostí, ak si dáte sluchátka, tak nájdete jednotlivé kanály na kabinkách a budete si môcť vypočuť tento príhovor v vašom vlastnom jazyku, ak si dáte to číslo, ktoré je na kabinke napísané. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujem pekne, pán Ancip, že ste medzi nás dnes prišli, že ste nás informovali o tom, čo my v budúcnosti musíme očakávať. Myslím si, že ste poukázali na niektoré dôležité záležitosti, ktoré aj v kontexte Európskeho parlamentu nás už zamestnávajú dlhšie. To znamená, sú tu viaceré tie bariéry, ktoré tu máme, tie prekážky na jednotnom vnútornom trhu, ktoré bránia tomu, aby sme jednoducho tie výdobytky, ktoré prostredníctvom digitálneho jednotného trhu sme získali, aby boli tieto využívané zo strany všetkých, tak zo strany podnikov, ako aj zo strany spotrebiteľov. A ten druhý dôvod, prečo to nefunguje tak dobre, tak to je tá dôvera občanov v tento jednotný vnútorný trh, ktorá nie je taká veľká, pretože jednoducho tie pravidlá v jednotlivých členských štátoch sa líšia a oni nemôžu mať patričný prehľad. A preto by som chcela vychádzať e, pri otázke z toho, že na základe akých princípov budúcnosti tento jednotný vnútorný trh bude usporiadaný. Vy viete, že máme tradíciu zákonodárstva v Európe, ktorá vlastne vychádza z harmonizácie, čo možno najviac a sa napríklad smernice ochrany spotrebiteľov, tam sme sa snažili dosiahnuť plnú harmonizáciu a ja si myslím, že to je ten správny spôsob postupovania, pretože to je tak pre podniky, ako aj pre spotrebiteľov dobrý základ v tom smysle, aby všetci mali rovnaké práva. A moja otázka teda sa uberá týmto smerom. Chcete skutočne to zmeniť, pretože ja si spomínam na váš príhovor 26. novembra v pléne, keď ste uviedli, že vlastne to bude, tu bude platiť pôvod krajiny pôvodu princíp krajiny pôvodu. To bude základ pre ochranu spotrebiteľov aj pre onlineové nákupy. Chcela by som vám povedať, že naša politická skupina vás nepodporí, pretože tu máme viaceré problémy, ktoré sú s tým spojené. Na jednej strane, pokiaľ ide o princíp krajiny pôvodu, to znamená, že bude mať 28 rozličných pravidel, ktoré budú ponechané, ktoré budú aj naďalej využívané zo strany podnikateľov, ale to znamená, že sa spochybní aj otázka Ríma jednotky kde sa hovorí, že ochrana spotrebiteľa je úlohou štátu, kde vlastne tá ochrana spotrebiteľa je najvyššia, takže na základe týchto štandardov by sa postupovalo. Preto chcem vedieť, ako sa budete uberať dopredu. A poprosila by som vás, aby ste zamysleli nad týmito otázkami, aby ste jednoducho takéto e, otázky harmonizácie podporovali naďalej, pretože iba tam, kde budeme mať spoločné európske pravidlá, sa nám skutočne podarí odstrániť tie bariéry, ktoré tu boli. Takže teším, na vašu, teším sa na vašu otázku. Ďakujem pekne, Kaja Kalas. Ďakujem pekne, ja by som rada hovorila po estonsky, ale nebudem hovoriť po estonsky. budem hovoriť po anglicky, aby to bolo jednoduchšie, pokiaľ ide o interakciu našu vzájomnú. Ja by som chcela povedať, že v súčasnosti tie prepojenia medzi digitálnym svetom a online offline offlineovým svetom sú také dosť nejasné a ťažko sa povie, že kde tá hranica vlastne je, čo je ešte nová služba, čo je offlineová služba. Takže ja si myslím, že digitálny jednotný trh nie je tak veľmi iba o digitálnych záležitostiach, ale aj o iných oblastiach hospodárstva. Takže to je veľmi dôležité. Mám tu viacero otázok, ale predsa len by som sa spýtala niektoré. Hovorili ste tu napríklad o e-vláde, elektronickej vláde. Takisto ste hovorili aj o tom, ako Európska únia zaostáva v tomto kontexte. Takže moja otázka je nasledovná. Plánuje sa niečo v tejto oblasti? takom rýchlom, rýchlejšom tempe, aby sme teda mali niečo v rukách, čo ukážeme, že teda elektronická vláda, e-vláda bude fungovať. A druhá otázka tá sa týka skôr onlineových platformiem. Keď sa pozrieme napríklad na onlineový svet, tak onlineové platformy sú skutočne tie platformy, ktoré vytvárajú pracovné príležitosti a rast. A ja viem, že máme tu diskusie, ktoré tu prebiehajú, ale keď sa na ne pozrieme, tak tie sa týkajú hlavne regulácie takýchto platform. A oni potrebujú jednoducho mať na rovnakej úrovni, ako je aj telekomunikačná platforma. Takže ja by som chcela vedieť, ako zabezpečíme to, že regulácie nebudú stať v ceste inováciám, ktoré by mohli online nové platformy priniesť. A takisto, po tretie, Otázka zlepšovania regulačného prostredia pre inovačné podniky, predovšetkým pre tie startupy, Ponechá sa to teda na stratégiu jednotného vnútorného trhu, alebo to snáď bude niečo v kontexte digitálneho i digitálneho mm, trhu? Ďakujem. Ďalší rečník sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážený pán podpredseda, za to, že ste prišli medzi nás. Veľmi rýchlo by som chcela nadviazať na to, čo tu povedala Evelyn, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa. Áno, je pravda, že sú tu určité očakávania, ale súvisia s tým aj viaceré otázniky, čo teda urobí komisia. Napríklad ten európsky rámec, ktorý tu bol, to bola jedna z takých predstav, ktoré sme tu mali v minulosti ale predsa len by som chcel, chcela tu apelovať, aby sme mali väčšiu harmonizáciu. To znamená nie, že tu bude ten princíp predajca klient, pretože to by jednoducho bolo proti princípom ochrany spotrebiteľa. My musíme v tom zmluvnom vzťahu ochránovať predovšetkým tých slabších, to znamená spotrebiteľov. Už sme o tom počuli dosť, ale chcela by som iba podporiť túto otázku. A takisto mám pár otázok ktoré sa potom týkajú elektronickej vlády, a predovšetkým pokiaľ ide o podniky. Takže takáto elektronická štátna správa, tu sme už urobili niektoré veci, pokiaľ je napríklad jednotné správne miesto, alebo smernica o službách, vzájomné preuznávanie kvalifikácií, čo vlastne podnikom umožňuje to, že by mali lepší prístup k formalitám, pokiaľ ide o preuznávanie klasifikácií, a pokiaľ ide o poskytovanie cezhraničných služieb, alebo aj pokiaľ ide o implementáciu v členských štátoch, tak táto je veľmi rozdielna. Čo urobí teda komisia v tom zmysle, aby sa tu efektívne a rovnako tieto normy aplikovali? To znamená, pokiaľ ide o prístup k formalitám online, tak ako to požadujú jednotlivé smernice. A takisto by som sa chcela spýtať, či komisia neuvažuje nad rozšírením týchto nástrojov, ktoré sú veľmi dobré, predovšetkým pokiaľ ide o posilnenie cezhraničných aktivít na území Európskej únie. I now have a much longer... Teraz mám dlhší rečníkov, takže... A potom poprosím pána komisára, aby zodpovedal na tieto otázky. Takže Julia Reda. Bolton, Ivan Stefanich, Emma McClarkin, Catherine Styler, Ava Paunova, Eva Paunova. Ok. Krista Shaldamosa. Anybody else? Yes. Ešte niekto ďalší? And I, I, I really apologize again. I've... Opäť sa ospravedlňujem. Naozaj to zložité v tejto miestnosti zachovací prehľad. Takže spodáte na tieto a potom budete reagovať na ďalšie, ako chcete, pani predsednička. Ďakujem vám pekne za tieto otázky. V prvom rade k dávam spotrebiteľov. Keď som hovoril o princípe krajiny pôvodu a tejto zmene, ktorú sme urobili, Táto otázka je úplne iná, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa, keď som hovoril o DPH príslušnej zmene. Zmenili sme princíp na princíp krajiny, teda cieľovej krajiny. A pokiaľ ide o o prekážky pre e, podnikanie, takisto aj naši spotrebitelia e, nie sú spokojní s 28 typmi e, právnych úprav a v mnohých prípadoch nie, sú mož- nie je možné pre spotrebiteľov nakúpiť niekde tovar, pretože im predávači povedia, že nie sú ochotní v danej krajine predávať svoje výrobky, pretože tam nechápu Ehm, legislatívu týkajúcu sa ochrany spotrebiteľov a jej implikácie. A keď hovoríme o digitálnom obsahu, chceli by sme eh, poskytnúť plne harmonizované eh, právne úpravy Momentálne tu teda nemáme e, úpravy na úrovni EÚ e a často ani nie na národnej úrovni. Takže keď hovoríme o hmotných e, tovaroch, keď nakupujeme a predávame online, chceli by sme tu vytvoriť nejaké modelové kontraktné zmluvné právo. Nemá to byť 29. režim, nedali spoločné eh, eh, právo, právo pre oblasť eh, obchodu, čo teda nie je želané. Ale dúfame, že to život zjednoduší našim firmám, ktoré by chceli predávať za svojimi hranicami. A pokiaľ ide o e-government, eh, otázka Kaja Kalas. Máme veľa eh, príkladov prakticky všetkých členských štátov v tejto súvislosti, ale náš hlavný problém je, že nemôžeme tieto dobré príklady využívať alebo ani tieto služby, ktoré poskytujú jednotlivé vlády cezhranične lebo tu chýba interoperabilita. A preto aj v rámci digitálneho, jednotného digitálneho trhu e, tu budeme potrebovať e, príslušnú e, stratégiu. Už máme smernicu, ktorá nám umožňuje vzájomné uznávanie digitálnych eh, identít a ja dúfam, že keď táto smernica bude plne implementovaná, že tiež tu budeme mať aj cezhraničný prístup k týmto službám. Ale samozrejme musím povedať, že je tu pred nami ešte dlhá cesta, nebude to vôbec jednoduchá úloha. A teraz k online platformám. Tie budú mať naozaj eh, veľmi eh, eh, jasnú budúcnosť. Ľuďom sa páčia takéto online platformy. Toto je otázka efektívnosti Ja nehovorím teraz iba o e, možnostiach vyhľadávania, ale aj alebo textové služby, ktoré sa ponúkajú. Nechcem e, spomínať e, názvy, pretože iba jeden komisár, ktorý má právo spomínať konkrétne spoločnosti. My musíme hovoriť o postupoch, o úpravách ako uh teda e, hovorí e, guvernér anglickej banky, je tam v bankovom sektore taká situácia, že banky strácajú. Ja som nespomenul žiadne meno. banky strácajú tie uh najprenosnejšie eh, eh, eh, služby a klienti idú na, smerom k online platformám. A všetci poskytovateľia služieb musia splňať naše zákony. Nikto nemá právo sa im vyhýbať. Ale musíme tieto platformy podporovať, pretože vo všeobecnosti sú tieto platformy naozaj efektívne a poskytujú dobré služby našim ľuďom. A mnohí sa aj sťažujú e, na takéto platformy alebo aj e, vyhľadávacie nástroje ak niektoré firmy, ktoré majú dominantnú pozíciu alebo dokonca monopolnú, e, nemajú predsa len právo túto pozíciu zneužívať. A keď sú tu nejaké obavy, že niektoré platformy ich zneužívajú, tak potom musíme konať To je veľmi prirodzené. A ja osobne, keď už hovoríme o vyhľadávacích nástrojoch, by som tiež chcel vedieť, kde sú tie platené e, výsledky vyhľadávania. Ale a kde je daná platforma e, poskytuje svoje vlastné e, služby, kde nájdem naozaj z tých lídrov na trhu. Ja nemyslím, že to je niečo, e, čo by bolo priveľa. E, spoločné e, európske obchodné právo teda nenašlo podporu v parlamente. Tento návrh bol stiahnutý a nebudeme teda pokračovať týmto smerom. V poriadku, ďakujem. Ďakujem. Predtým, než prejdeme e, k ďalšiemu kolu, pokiaľ ide o ochranu e, spotrebiteľov, toto je výbor pre vnútornú ochranu spotrebiteľov a musím povedať, že my sa naozaj trápime s návrhmi, e, ktoré by mohli poviesť k nižšej miere ochrany spotrebiteľov, než ktorú už ľudia použív, po, požívajú. A to, tomu tak často je v prípade harmonizácie, pretože tam sa vydávame smerom k minimálnej harmonizácii a k minimálnej teda úrovni e, teda ochrany v prípade harmonizácie. A napríklad pokiaľ ide o e, balíček, e, jednotný balíček v oblasti telekomu, tam je to podobné a preto tento výbor v parlamente navrhol prístup minimálnej harmonizácie. Európska rada nebude ani akceptovať takýto prístup Takže e, ak by som vám chcela nejaké posolstvo, mohla nejaké posolstvo postúpiť, prosím, buďte veľmi citliví k tomuto. Keď budeme mať harmonizácie, chceme e, prekonať aj nejaké bariéry na e, strane rady, ktorá nechce znižovať teda štandardy v určitých krajinách. Takže v každom e, prípade, v jednotlivých prípadoch nemusí harmonizácia znamenať presne to e, isté. My musíme totiž zabezpečovať, aby boli chránené práva spotrebiteľov. Ako pani predsednička, viem, máme rovnaké názory v týchto témach a ja môžem povedať, že názory Európskej komisie e, sú úplne v súlade s Európskym parlamentom v tejto téme ja nechcem teraz e, sa stiažovať na radu, ktorá tu dnes nie je prítomná. E, môžeme sa stiažovať na e, mnoho, ale teda nezačíname, neotvárajme túto tému tu dnes. Definition. Can we take those four? Thank you, Mr. Vice President. Ďakujem, pán podpredseda, za to, že ste dnes prišli k nám a, a rozprávate nám aj o teda budúcej z e, stratégie pre jednotný e, trh. E, jeden z návrhov, o ktorom sa rozpráva, je prenosnosť legálne zakúpeného obsahu. Chcem sa spýtať, či si uvedomujete tento problém, že veľká väčšina prác práve nie sú k dispozícii pre, e, pre, pre takýto predaj e, cez hranice. Sú napríklad e, platformy ako YouTube, ktoré boli ikonické pre takýto typ problémov a potom sú aj také platformy, ktoré sú vlastne podporované z daní a tam, je, tam sú geografické obmedzenia Takže chcem sa spýtať, či naozaj e, sa e, chcete zaoberať odstranením takého biografického e, blokovania, alebo to, čo dostaneme, bude nejaký typ roamingu pre Netflix, alebo to budeme mať plný digitálny jednotný trh bez akékoľvek diskriminácie užívateľov. A druhá otázka sa týka vašich plánov v súvislosti s letnou chcete zjednodušiť okamžite situáciu pre eh, malé a stredné eh, podniky. Eh, týkalo by sa to DPH o ohraničení v prípade obratov, určitej, určitej výšky obratov pri predaji My navrhujeme teraz 120 e, e, tisíc e, eur ako takú, takéto ohraničenie, takýto strop. A ďalšia moja otázka je, ako rýchlo by sa takáto úprava dala prijať. Nikola, ďakujem. Ďakujem za to, že ste dnes prišli medzi nás, že ste taký presný, ako vždy. Veľmi rád som si vypočul, čo ste nám povedali. Jeden z tých najzasadnejších bodov podľa mňa je Ehm, to, čo sa týka implementácie digitálnej ekonomiky ehm, pre našu eh, priemyselnú základňu. Ja si myslím, že Európska únia musí byť konkurencieschopná vo svete, pokiaľ ide o nové technológie, aplikáciu nových technológií, nových sektorov hospodárstva. EÚ je ale aj veľkým e, priemyselným e, producentom a my by sme sa mali sústrediť práve na obmedzenie tohto strategického sektora. Pre nás je to veľmi dôležité z e, pohľadu zamestnanosti. Myslím si, že je nutné a zdá sa mi, že som to aj tak vypočul z vášho vystúpenia, že komisia má záujem investovať do tejto mhm. témy. Mm Takže eh, chcel by som sa vás eh, spýtať na trošku presnejšie informácie, aké kroky chcete prijať nielen eh, preto, aby ste podporili nové digitálne firmy, ale aj aby ste zabezpečili, že európsky priemysel bude mať inovatívnejšie kapacity, schopnosti, ktoré by boli aj kompatibilné s novými technológiami. Ako teda E, vyvážiť startupy s tradičným e, a konsolidovaným priemyslom, ako uspieť e, pri prechode smerom k tzv. tzv. digitálnej výrobe. Je tu nejaká politická stratégia alebo iba určité nápady podporené nejakými zdrojmi pretože si myslíme, že aj tu je potrebná e, určitá e, celistvá e, stratégia. A je potrebné naozaj sú zvoliť ťažiskové body, na ktoré by sa sústredila naša pozornosť. Ďakujem. Chcem sa trošku venovať tomu, čo povedala Julia Reda v súvislosti s geoblokovaním. Je dobré, že chcete v tejto oblasti konať, ale žiadne detaily zatiaľ sme e, nepočuli v tejto súvislosti. A, a e, teda zaujímalo by ma, keby ste nám mohli e, v tejto súvislosti spomenúť viac podrobností. Viem, že o pár týždňov to bude jednoduchšie, ale už aj teraz by ma to zaujímalo. A potom môj druhý bude taký všeobecnejší. Ak chceme digitálnu agendu a digitálny jednotný trh, aby sa stali úspechom, eh, musí to nejako súvisieť s eh, aktuálnymi eh, podnikateľskými modelmi, napríklad Uber, Google a podobne. Všetky tieto firmy sú veľmi úspešné z určitej, eh, eh, eh, v určitej oblasti, ale takisto menia aj existujúce podnikateľské modely. Takže niektoré riešenia nie sú, nie sú vždy pre oba svety. A ako teda chceme podporovať digitálnych podnikateľov v EÚ, ako chceme z nich vytvárať globálnych hráčov, ak prídu s nejakými naozaj úspešnými myšlienkami, tak sa ich tak ich vlastne vždy ume, uzemníme s všelijakou legislatívou. zákonodárci eh, na rôznych eh, úrovniach eh, ste naozaj presvedčení, že na úrovni EÚ aj členských štátov je tu naozaj také chápanie, že ak má digitálny trh uspieť, musíme naozaj zmeniť niektoré z našich právnych úprav. Ivan Štefanec. Ďakujem, pani predsednička, pán e, podpredseda. Som rád, že konstantne spomínate potenciálne zlepšovanie e, online predaja, aby sa teraz znižovali bariéry pre cezhraničný obchod, avšak situácia je tiež silne prepojená s aktuálnou štruktúrou DPH, takže pýtam sa, či plánujete iniciovať aj nejaké zmeny v aktuálnom systéme DPH, ktorý eh, v podstate predstavuje tú bariéru pre zahraničný obchod. A moja druhá otázka sa vzťahuje na aktuálnu pozíciu digitálnych lídrov vnútri jednotlivých krajín. Vaši predchodcovia tiež v jednotlivých krajinách spomínali určitých digitálnych lídrov, ktorí by tiež mohli mať vhodnú pozíciu pre e, šírenie myšlienky jednotného e, digitálneho vnútorného trhu. Takže pýtam sa, či chcete tiež prevziať túto myšlienku a ak, tak akým spôsobom. Ďakujem. Ešte Emma McClarkin. Ďakujem pekne. Predsednička, vážený pán komisár. Všetci chceme fungujúci digitálny spoločný trh a chceme ho podporiť tak, aby sme dokázali realizovať stratégiu pre rast a zamestnanosť. Naša skupina a ja by sme radi videli nejaké dôkazy, vykonali sa rôzne štúdie a chápeme, že iniciatívu, ktorú navrhujeme alebo ktorú skúmame, musia byť založené na dôkazoch skutočnej realizácie. Takže bez geoblokácie mňa by zaujímalo, či komisár máte nejaké dôkazy o tom, že to skutočne podporí rast vlastne po iniciatívach, ktoré, ktorých hovoríte a tiež sme vo svete a všetci chceme udržať rýchlosť a krok s rozvojom. No a keď, čas, keď predložíme legislatívne akty a na jednej strane a na druhej strane umožniť trhu nájsť si svoju cestu je často veľmi komplikovaný. A poviem o text miningu. To je vec, kde trhy, spotrebitelia, podnikateľia chcú nájsť udržateľné modely a umožniť prístup. Ak chceme v tejto počiatočnej fáze navrhnúť nariadenie alebo regulovať to, neohrozujeme tým niektoré trhy, alebo neumožňujeme ich narušenie tým, že zasiahneme už v takejto počiatočnej fáze. Ale ja chcem e, komisii zablahoželať v jednej veci, a to tiež podpora a uznať e, kreatívny priemysel, držiteľov práv a e, bojovať proti porušovaniu ich práv. A musím povedať ešte, že musíme byť opatrní, keď tvrdíme, že chceme vytvoriť stabilný rámec a umožniť vytvorenie stabilného rámca na podporu dodržiavania práv tvorivého priemyslu. Nemôžeme ale súčasne ich obmedzovať totiž obmedzením využívania ich práv. Takže tá hodnota, ktorú získajú z konaní o porušení práv nebude, alebo teda, že to, tie, tie konania nebudú ani hodné ich námahy. Takže musia mať práva, ktoré budú e, chcieť presadzovať a uplatňovať tak, aby mohli ďalej pokračovať vo svojej činnosti. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán komisár. Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. Julia Reda sa spýtala na geoblokovanie a ja s vami plne súhlasím, že umožniť portabilitu obsahu len portabilitu obsahu, prenosnosť obsahu nie je riešenie, Musíme umožniť našim občanom tiež cezhraničný prístup k obsahom. Ako všetci vieme, dnešná situácia nie je prospešná pre nikoho. Ja by som chcel chcel eh, konzumovať diela eh, svetoznámych tvorcov, chcel aby som za ne aj zaplatil, avšak nepríjmajú moje peniaze. My chceme vytvoriť eh, situáciu prospešnú pre všetkých. Chcel by som vychutnávať tie diela, som ochotný za ne zaplatiť a tvorcovia by mali tým byť podporovaní v ich tvorbe. Čiže vytvárať viac filmov napríklad, viac diel, čo bolo prospešné pre obe strany. Dnes približne 100 miliónov Európanov, ktorí sú doma, by chceli mať cezhraničný prístup k obsahom, k hudbe, filmom, elektronickým knihám z iných členských štátov. Avšak tento prístup nemajú. 271 teda ciest eh, z minimálne na jednu noc. Podnikajú Európania v Európe každý rok. Mnohí z týchto ľudí by chceli mať prístup k legálne zakúpenému obsahu v nich doma, v krajine ich pobytu. Ale kvôli pravidlám to nemôžu. Preto nie sú zablokovaní. Ja nehovorím o menšine, keď hovorím o zrušení geoblokácie. Ale tiež nehovorím o ničení tohto podnikateľského modela, modelu, ktorý je založený na princípe teritoriality. Ja viem, že Julia Reda navrhuje celoeurópske licencie, ale mnohých prípadoch, keď filmoví producenti napríklad sú z malých krajín, tak len susedné krajiny sú ochotné nakúpiť licenciu na premietanie týchto filmov. Nikto nechce kupovať celoeurópske licencie. Čiže ja nechcem meniť systém. Viem, že ľudia na Európskej komisii, v tejto komisii chceli zmeniť tento systém, ale e, pomocou tohto digitálneho jednotného trhu nechceme e, meniť e, systém voľňovacích okien. Najskôr filmy v kinách, potom na DVDčkách a potom, to bude na VOD, tak by som chcel požiadať o cezhraničný prístup k obsahom. Čiže mne sa zdá, že mnohí z ľudí, ktorí e, slovne chránia tvorcov a ich práva, nevenujú veľkú pozornosť v skutočnosti. Ja už som v parlamente povedal, že som našiel článok ktorých linkov a podľa tohto článku 29% Kanaďanov sleduje filmy na Netflixe, využívajú BPM a americké IP adresy. A podľa tohto článku výber v USA je bohatší a nie je taký bohatý v Kanade. Neviem, ako je to v skutočnosti, ale toto bol článok a podľa nadpisu jedna tretina Kanaďanov pozerá filmy na Netflixe a používa VPN a americké IP adresy. Podľa dlhého článku, nepamätám si už, že zdroj, keď než budete chcieť nájsť eh, tieto články, keď tam idete cez internetové prepojenia, je ťažké pamätať si zdroj, ale podľa týchto obvinení v Číne žije 20 miliónov ľudí, ktorí pozerajú televíziu a filmy použitím VPN. Poskytovateľia služieb hovoria, nie, naši zákazníci sú všetci v USA alebo vo Veľkej Británii, ale nie v USA. Všetci vieme, aké je veľmi jednoduché použiť VPN na získanie prístupu k digitálnym obsahom. Takže v skutočnosti v reálnom živote geoblokovanie nie je problém z technického hľadiska, ale som si úplne istý, že naši občania chcú byť čestní, chcú konzumovať nejaké obsahy, sú ochotní za ne platiť, ale dnes neakceptujeme ich peniaze. Ja poznám príklad o Spotify a austrálske skúsenosti, keď legálne sťahovanie zo Spotify narastlo, tak nelegálne sťahovanie alebo torrent, využívanie torrentov pokleslo. Medzi legálnym sťahovaním a nelegálnym sťahovaním je veľmi silný vzťah. Vieme, že pirátstvo je zadarmo, netreba za nič platiť, ale ak poskytovateľia služieb budú poskytovať kvalitnejšie služby s vyššou rýchlosťou, tak ľudia sú ochotní si priplatiť. Ja by som ešte raz rád povedal, že ja by som bol rád a rád by som chcel podporiť tvorcov, ja by som ich rád poskytol viac peňazí, ich honorár a ich odmeny, odmeňovanie je môjim cieľom. Takže musíme sa tiež zaoberať dodržiavaním zákonov a práva. To znamená, že my sa budeme zameriavať na princíp zvolenia peňazí. Niektoré spoločnosti financujú platformy a aplikácie, ktoré umožňujú používať nelegálne možnosti získanie prístupu k digitálnym obsahom. A musíme sa zaoberať aj týmito aktérmi v tejto oblasti. Takže opätovne môjim cieľom je vytvoriť situáciu prospešnú pre všetkých. cieľom je zachovávať právo duševného vlastníctva, ale chcem tiež poskytovať cezhraničný prístup k obsahom a prenosnosť obsahov pre našich občanov. Zaslúžia si to jednoducho. V atmosfére ja si osobne myslím, že musíme my tento návrh, ktorý bol predložený v roku 2004-2008, aby sme stanovili tú hranicu na vysokej úrovni a ja navrhujem 100 tisíc eur vo Veľkej Británii, kde tá hranica už je e, pomerne vysoká, 100 tisíc britských libier, už sa podnikatelia stiažujú kvôli vysokej byrokracii a my musíme týchto ľudí počúvať. Takže návrh Európskej komisie, ako vieme, bol zamietnutý členskými štátmi a ja dúfam, že členské štáty tento návrh budú brať serióznejšie. A ďalej priemyslu a štandardizácii. Ja by som hovoril opäť o štandardizácii a interoperabilite a tieto nástroje budú v každom prípade pomôžu v každom prípade našim, nášmu priemyslu pri digitálnom prechode ako 2G, GSM eh, bol skutočne vynikajúcim časom pre Európsku úniu, ale teraz, eh, je mi ľúto, že to musím povedať, trochu zaostávame, keď hovoríme o 4G. V niektorých krajinách to ešte v Európskej únii nie je realita a čo skoro prídu nové štandardy 5G a ja dúfam, že sa nám podarí pokračovať návrhov štandardizácie a s týmto procesom rýchlejšie ako počas závadzenia 3G a 4G. Musíme oveľa viac hovoriť o údajoch keď hovoríme o hospodárstve, musíme hovoriť o vlastníctve údajov. Doteraz, keď sa hovorilo o údajoch, tak sa hovorilo hlavne o ochrane údajov. Ale musíme tiež hovoriť o údajoch ako veľmi hodnotnom prírodnom zdroji, ako o komodite No a v startupom ešte. Áno, startupy vytvárajú obrovský počet pracovných miest celé EU. Sú to najflexibilnejšie, najflexibilnejšie ľudia s majú rýchle reakcie v všetkých príležitostiach a musíme skutočne vytvárať prostredie, ktoré bude podporovať vznik startup podnikov v Európskej únii. A ja sa pýtam, prečo startupy, prečo musia opúšťať EÚ, prečo musia odchádzať do USA, prečo naše múdre hlavy nedokážeme udržať v Európskej únii. Musíme vytvoriť jednoducho podnikateľské prostredie, ktoré im bude naklonené v Európskej únii a som si istý, že vytvorenie digitálneho jednotného trhu podporí startupy, aby pôsobili v Európskej únie, aby rástli v Európskej únie a rovnako malé a stredné podniky budú najviac profitovať z digitálneho jednotného trhu v EU. Ale keď vytvárame digitálny jednotný trh v EU, tak to nie je protekcionizmus. Vytvárame digitálny jednotný trh pre všetkých, pre našich občanov, naše podniky, ale tiež pre podniky z tretích krajín. No a k tej portabilite, prenosnosti, opätovne, ja by som nerád ničil alebo menil princíp teritoriality, ale ja nedokážem chrániť absolútnu teritoriálnu exkluzivitu, pretože ak budeme pokračovať týmto spôsobom, tak portabilita obsahov alebo cezhraničný prístup k obsahom je nezmysel. Takže opätovne musíme umožniť cezhraničný prístup a portabilitu obsahov pre občanov. či si myslím, že členské štáty budú ochotné zmeniť súčasnú reguláciu nariadenia? Áno, myslím, že áno. A sú reálne dôvody na zmenu nariadení, pretože viete to lepšie ako ja, v súhľade s analýzami Európskeho parlamentu cena existencie Európy v digitálnom svete je skutočne vysoká. Stojí to približne 430 miliard eur ročne. A ako e, už ste viete, ja nehovorím len o peniazoch, ja hovorím o, aj o základných právach. Čiže diskriminovať využívaním geoblockingu našich občanov v 21. storočí v Európskej únii to nie je akceptovateľné. Otázka o systémoch DPH a či chceme zmeniť tento systém. Otázky zdaňovania. Otázkami zdaňovania sa bude zaoberať komisár Moskoviči. A viete, že všetci komisári spolupracujú medzi sebou a my sme veľmi jednoducho a jasne rozhodli, že keď hovoríme o schopnostiach, tak eh, zaujme taký holistický prístup a nebudeme oddelovať digitálne schopnosti od nedigitálnych. Marian Tyson navrhne stratégiu pre získavanie nových schopností a zručností. Čiže my plánujeme pokračovať v tejto spolupráci. Digital Champions, oni odvedli mimoriadne dobrú prácu a už sme sa stretli aj s našimi Digital Champions počas môjho mandátu a keď navštevujem členské štáty, tak vždy spolupracujem s členskými štátmi aj v otázkach Digital Champions. O hodnotení dopadov, verejné konzultácie, to je nevyhnutnosť. Ja sedím vedľa predsedníčky, ktorá chráni spotrebiteľov a chce, zasadzuje sa za lepšiu reguláciu. A nemôžem mať nejaké pochybnosti o dodržiavaní týchto princípov. A ja by som ale skutočne ani nechcel, ani ma nenapadlo verejné konzultácie alebo dopadové štúdie obchádzať alebo vynechávať. Dobre. Text a data mining je to rozdielne v rôznych členských štátoch, než napríklad vo Veľkej Británii. Vedci majú prístup k inovatívnym nástrojom, data mining a texta mining sú dostupné v niektorých členských štátoch pre, pre vedcov, ale v niektorých iných členských štátoch to tak nie je. A tak musíme umožniť našim vedcom tiež pracovať alebo ich podmienkach, pretože, ako všetci vieme, je možné nájsť a, relácie medzi slabými dátami. A, môžeme nájsť a, rôzne vzorce pre tieto dáta a dosiahnutia prospešné riešenia pre text mining a data mining. No a myslím, že e, som reagoval na všetky otázky. Ďakujem pekne. Máme tu ešte štyroch rečníkov. Christelle Chaldemosa, Rosa Sun, and I'm just going to, because I'm going to need to leave, because I can't. Ja budem musieť odísť, ja musím sa fyzicky prepraviť, nemôžem ísť digitálne, ale jedna žiadosť, keď som vás počúvala, niekedy zabúdame na tie úspechy, ktoré sme tu mali v Európe. 6 z top 10 digitálne prepojených hospodárstiev sú v Európe. Hovorili sme už o tomto výbore aj so Spojenými štátmi americkými. Sú to firmy, ktoré sa nazývajú jednorožci, ktoré vlastne boli ohodnotené na miliardu. 30 z nich je v Európe, 39 v Amerike, takže sú tu úspechy. A keď sa pozrieme na podnikateľov vo veku 62, ktorý vymyslel zaujímavý čip, ktorý vám umožní, že ak stratíte telefón, tak už nebude preposielať signály. A tento jeho vynález sa predal najväčšiemu výrobcovi čipov. Takže nie sú to iba mladí ľudia, sú tu vynikajúce. Sú tu vynikajúce príklady. Predbehli sme aj Spojené štáty americké, takže netreba hovoriť, že podnikateľská sféra nefunguje. Ja nehovorím, že vy ste to povedali, ale niekedy to takto ľudia reagujú, že to nefunguje. Musíme jednoducho poukázať na to, že sú tu úspechy v Európe, ktoré chceme, aby bolo ich ešte viac. Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem, Vicky. Svet sa mení. A ak sa pozriete na počet telefónov, tak ten nie je až taký, koľko máme ľudí, pretože je tu dvo, sú 2 miliardy ľudí, ktorí nemajú ani účet a telefónov je strašne veľa. Stále sa rozrastajú. A keď hovoríme o stratégie DSM, tak tá je kľúčová. Vrátim sa k tomu, čo ste povedali. Ohľadne údajov a data mining. Myslím, že je zaujímavé pozrieť sa na to, ako sa s tým momentálne vysporadúvame. To je dôležité, ako môžeme ovplyvniť iné štáty v rámci toho právneho rámcu, ktorý máme, pokiaľ ide o copyright, aké sú tu reálne očakávania pre reformu. Zamyslíme sa aj nad štandardizáciou a interoperabilitou, pozrime sa na členské štáty a elektronické obstarávanie, ako môžeme dosiahnuť, aby členské štáty viac spolupracovali, teda v porovnaní so súčasnou situáciou. A čo hovoríte o zručnostiach? Som rada, že sa tu hovorilo o zručnostiach. Myslím, že ten rozdiel v rodových nerovnostiach je veľký a musíme urobiť niečo, aby sa to napravilo. Pokiaľ ide o štatistiky, tak jednoducho si musíme uvedomiť, že 7% žien, ktoré učia počítačové technológie, sú ženy. Musíme to zmeniť. Aj tu jednoducho ženy majú budúcnosť. To sa ne, treba to spropagovať. Je to kľúčové, aby sme boli úspešní, aby tá kariéra pre ženy bola perspektívna. Ale záverom by som chcela povedať, že sa tešíme na vaše návrhy 6. mája a chceme si overiť, aby to teda jednoducho 6. mája aj bolo. My máme mocné ženy v našom výbore Eva. Ďakujem, Vicky. My sme vyvážené dnes, pretože minule pod iný podpredseda tu bol, mali sme tu okruhlý stôl o e-vláde, bol to aj predseda vlády, viacerí ministri a ja som bola jediná, kto, teda žena, v rámci tej diskusie a zamýšľam sa nad tým, že koľko takýchto diskusí častokrát mávame aj v Bruseli ale pokiaľ ide o IMKO, tak to je príklad toho, kde sme vyvážení. Ale v každom prípade ďakujem vám podpredseda komisie, že ste tu. Je dobré, že ste prišli. Ďakujeme za to, že ste prišli a slúbili ste nám, že budete pracovať a spolupracovať s parlamentom, takže aspoň raz za mesiac treba vidieť predstaviteľov komisie. My to, očaká, my to oceňujeme, že máme takúto možnosť sa s vami zhovárať pokiaľ ide o konferenciu pred pár dňami, myslím, že to bola komisia, parlament a aj národné úrady a vlády, ktoré povedali, že na to, aby sme mali završenie digitálneho trhu, potrebujeme zjednodušiť elektronickú správu vecí verejných. V tomto kontexte by som chcela dve veci povedať. Už sa spomenuli, ale myslím, že konkrétne otázky neodzneli ohľadne elektronických zručností. Myslím, že keď my chceme, aby naše podniky boli v plnej miere schopné požívať výhody e-government a e-health, elektronického zdravia a elektronickej správy veci verejných, potrebujeme digitálne kapacity, ITCD skills, kapacity a zručnosti. Tie jednoducho schádzajú vlastne zo vzdelávania a ja si myslím, že v tomto kontexte DSM môže jednoducho nadviazať na to, čo tu je. Netýka sa to iba služieb. Ja si myslím, že digitálna e- technológia si vyžaduje vysokozručných zamestnancov, zamestnávateľov a preto tá nová stratégia, ktorú teda očakávame 6. mája, počíta s nejakými nástrojmi, ktoré by podporili elektronické kapacity už od e, nejakého ranného veku. A ďalšia vec, keď hovoríme o fungujúcom online fungovaní elektronických služieb a ohľadne dôvery občanov, spotrebiteľov k tomuto baličku služieb, dodávanie väčšieho množstva elektronických služieb do istej miery stratí tú pridanú hodnotu, ak občania nebudú dôverovať službám a nebudú ich preto využívať. A v tomto istom kontexte, v tejto logike, to sa to týka aj elektronického obchodu a ako my môžeme vlastne na to reagovať. Takže táto DSM stratégia obsahuje nejaké riešenia a podporuje dôveru spotrebiteľov v elektronickú vládu a v elektronické hospodárstvo. To je otázka, ktorú sa mňa často spotrebitelia pýtavajú každý deň. Kriste Šaldemoze, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja budem po dánsky dnes hovoriť. Vážený pán komisár, ďakujem za to, že ste prišli a teším sa, že e, sme tu počuli túto prezentáciu. Ja Už som zabudla, že som chcela hovoriť po dánsky, hovorí rečnička. Takže odteraz. Vážený pán komisár, ďakujeme pekne za prezentáciu a chcem povedať, že sa teším na prezentáciu vašich návrhov, pretože čo nám tu chýba? Hoci sme sa teda dohodli na tom, na tých hodnotách, ktoré digitálny trh má a prináša. Pokiaľ ide o detaily, tak tam vidíme, že sú určité problémy. Ale pozrime sa na to, ako to vyzerá, predtým, sa spýtam otázky. Ja súhlasím s geoblockingom, ja súhlasím s portabilitou, ja súhlasím, že tam treba niečo urobiť, ale moja otázka je, Zamysleli ste sa nad tým, aké konsekvencie by mohli vzniknúť pre kultúrnu diverzitu v tomto kontexte? A z lingvistického uhla pohľadu je tu určitá diverzita z, kulturálnych, z, kultúrnych, e, z kultúrneho uhla pohľadu. Môžeme sa pozrieť na viaceré príklady. Skonoval sa tu Netflix. Takže my vieme, že sa Netflix dá vymeniť za americkú verziu zmenou proxy, ale pod, si vyžaduje určité skručnosti, ktoré mladí ľudia nemajú, ale starší ľudia jednoducho potrebujú dánske titulky u nás v Dánsku. Zamysleli ste sa aj nad touto portabilitou, že geoblocking môže mať aj takéto, takéto dopady. Ja si myslím, že sa musíme sústrediť aj na kultúrne dopady Aké iniciatívy teda urobíme my na to, aby sme si ponechali našu kultúrnu diverzitu, ktorú tu máme predsa len. Ďakujem, Krista. A potom tu Brúza. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja súhlasím so všetkými kolegami v tom zmysle, že jednoducho dodržiavate vaše sluby. Slúbili ste užšiu spoluprácu s nami a my sa tešíme, že si prichádzate medzi nás takto často do parlamentu, do nášho výboru a ja som chcela nadviazať na to, kde sme hovorili o tej stratégii digitálneho trhu. To očakávame. Hovorili ste, že tu je návrh harmonizovaných pravidiel, pokiaľ ide online nový nákup digitálneho obsahu hovorili, či sa to tam ohlási, ale mňa by zaujímalo, že aký právny nástroj by ste uprednostnili. Chcete alebo plánujete, aby to bolo nariadenie, alebo bude to skôr smernica. Takisto ste viackrát uviedli, že dodávanie balíkov tu potrebujeme jednoducho takú odvážnu víziu a to ja počúvam zo strany spotrebiteľov ako aj podnikateľov Chcete legislatívne kroky urobiť všade, aby sa urobilo všetko, čo sa má urobiť na to, aby sa zabezpečila vysoká kvalita zhraničného dodávania balíkov. My vieme, že národné pošty a náš trh je fragmentovaný na 28 poštových úradov. Národné pošty majú dominantnú pozíciu, fungujú v rámci tých hraníc štátnych a ja, nie sú to teda tie najinovatívnejšie inštitúcie, ktoré tu máme, pokiaľ ide o efektívnosť práce, takže nie sú vždy najefektívnejšie, ale zamýšľate sa možno aj nad rozvojom inovatívnejšieho dodávania balíkov, alebo by sme mali sa zamyslieť nad e-obchodom vo všeobecnosti, pokiaľ ide o klientov e-obchodov. Takíto klienti nepotrebujú vždy dodávku priamo doma pred dverami každý deň 24 hodín. Ako viete, sú tu aj lacnejšie spôsoby dodávok, inovatívnejšie. Viete, že sú tu napríklad také e, miesta, kde sa balíky môžu dodať, potom si ich klienti vyzdvihnú. Počítate možno aj s tým, že čo sú vlastne Zamýšľali ste sa nad tým, čo sú tie najväčšie bariéry pre tých inovatívnych operátorov, ktorí by ponúkali možno nové riešenia? Pokiaľ ide o nové riešenia, elektronický obchod, mali sme vynikajúcu prezentáciu ODR. Ako teda ten pokrok, pokrok pokračuje vo vašej oblasti? Ešte raz ďakujem za tú prezentáciu. Dúfam, že E, začiatkom budúceho roku už všetko bude fungovať a že to bude inovovať celý tento trh v takom patričnom tempe, ako očakávame. Chcem takisto spomenúť niečo aj ohľadne sharing economy. Obávam sa, že ak nezoberieme do úvahy to vodcovstvo v tejto oblasti, na my, teda Európska únia, tak riziku, je tu riziko, že tu bude fragmentácia právneho prostredia, v tom zmysle, že sa vytvorí taká, také prostredie rozličných eh, jednotlivých národných legislatívnych prístupov. A toto je jedna zo zriedkavých príležitostí dnes, že vlastne sa na nás obracajú podniky samotné, na naše, podni- na naše inštitúcie, aby sme urobili my nejakú reguláciu. To sa zrieka, kedy deje. Ja by som sa chcela spýtať, či komisia zamýšľa urobiť kroky v tejto oblasti vo vašej stratégii, 6. maja a na záver sa chcem poďakovať ešte raz, že ste prišli do našej pracovnej skupiny minulý týždeň a vypočuli si obavy zúčastnených strán. To už odznelo, že inovatívne podniky opúšťajú Európu v prospech USA, je ľahšie dosiahnuť úspech tam, Nemáme na to konkrétnu odpoveď, hovoríte o fragmentácii, ale možno je to niečo, na čo sa musíme viac sústrediť. A takisto zdieľam váš holistický prístup k tomu všetkému. Holistický celostný je možno teraz také moderné slovo v súčasnosti, ale ak chceme holistický prístup, tak si myslím, že digitálny jednotný trh a stratégia by mali takisto obsahovať aj telekomunikačný jednotný trh, pretože roaming a dátový roaming je súčasťou telekomunikácií v jednotnom trhu a vaša stratégia by teda, aspoň podľa môjho názoru, mala obsahovať aj toto. A v neposlednom rade, a chcem to povedať ako žena z pracovnej skupiny, ohľadne digitálneho jednotného trhu a dúfam, že teda prídete vďaka tým, čo participovali na našich stretnutiach, Chcela by som zorganizovať a plánujem zorganizovať špecifickú diskusiu s vašimi službami, pretože poslanci majú o to záujem. Po prijatí digitálnej stratégie o jednotnom trhu a ja by som bola rada, ak by ste vy nám mohli odporúčiť relevantných aktérov z vašich generálnych riaditeľstiev na to, aby sme s nimi mohli prediskutovať kapitolu od kapitoly ku kapitole, aby sme jednoducho sa zaoberali detailami jednotlivých stratégií, aby tu došlo k výmene názorov. Našim zámerom je zorganizovať to stretnutie zhruba 12. alebo 13. mája a vidím, že tu je vaša, vaše odhodlanie a na úrovni teda vašej práce a chcela by som, aby tu bola užšia spolupráca. Je tu veľká možnosť ovplyvniť ako bude vyzerať vnútorný jednotný digitálny trh v najbližších 5 rokoch, takže čo potrebujeme. To je tá spolupráca, nielen s vami osobne, ale aj s vašimi službami a spoločne musíme urobiť nátlak na radu, aby členské štáty nás nezablokovali, keď budeme vytvárať pokrok v rámci Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalší rečník. Nech sa páči, pán komisár. Ďakujem pekne za vaše otázky. Ja by som chcel začať tým, že sa vyjadrím k otázke o elektronickom obstarávaní verejnom a o otázke týkajúce sa interoperability. Ako vieme, európsky, e, elektronické verejné obstarávanie to je konkrétny príklad to je veľmi rozvinuté napríklad v Portugalsku a my vieme, že súčasné prognózy sú také, že keď budeme schopní implementovať e-procurement v celej Európe, tak ušetríme zhruba 50 miliárd každý rok. Toto je obrovská suma. Európska únia a naši občania vo všeobecnosti budú mať z toho prospech. Ale ďalšie konkrétne komponenty e, tie na tom toľko nezískajú. Nezískajú preto, že ich trh nebude tak chránený ako doteraz. Ale my vieme, že Európska únia tá stavia na jednotnom vnútornom trhu, na bezhraničnosti a na jasných pravidlách hospodárskej súťaže. Takže ja by som skôr chcel e, apelovať, aby ten elektronické výberové konanie sa presadilo a aby sme implementovali možno aj iné inovatívne e, prostriedky a nástroje elektronickej správy veci verejných naprieč celou Európskou úniou a takýmto spôsobom vlastne potom budú môcť aj ženy vo sektore ICT e, sa presadiť. Momentálne to je dosť také problematické, pretože iba 20 e, z celkového počtu pracovných príležitostí v tomto sektore ICT iba 20 je žien. Ale prečo je tomu tak? Hovorí sa tu o dodatočných doplneniach, ale Aké tradície, o akých tradíciách to tu hovoríme, keď hovoríme o digitálnych záležitostiach, keď hovoríme o ICT. Nemôžeme hovoriť o odlišných generáciách, a, ktoré teda prišli z predchádzajúcich generácií. A som si teda úplne istý, že ženy môžu pracovať v tomto sektore dokonca ešte efektívnejšie než muži. A pokiaľ ide o dôveru, aha, 6. maj, áno, áno. Ako už e, zaznelo e, veľakrát ešte pred týmto zasadnutím, budeme navrhovať e, túto stratégiu 6. maja a už som povedal, že komisárka Mariana Tyson pripraví stratégiu, holistickú stratégiu zlučnosti, ale Súhlasím s vami, že bude e, potrebné e, prispôsobiť učebné osnovy tomu už od e, veľmi včasného štádia, pretože nedostatok zručnosti tu je naozaj značný. A ako vieme, Toto je spojené e, e, s veľkou obavou, pokiaľ ide o e, pracovné miesta. Napríklad dnes 1,8 miliónov pracovných miest je v tejto oblasti, ale 4,8 ich bude o Ehm, budúce tri roky, takže bude to 3 milióny pracovných miest e, e, viac. Tento problém musíme vyriešiť, nebude to zo dňa na deň, ale týmito vecami sa musíme zaoberať. A potom kultúrna odlišnosť. Dánsko, mne sa páčia e, dánske filmy naozaj a pozeral e, som ich v estonskej e, e, televízii, sú veľmi populárne v mojej krajine. Viem, že máte oveľa viac naozaj dobrých filmov v Dánsku, ale tí, ktorí rozhodujú, čo kúpia, čo nie, rozhodli, že sa E, nezakúpi väčší počet. Takže aké tu je riešenie pre ľudí ako ja? Hovoril som, treba sa zaoberať e, cezhraničným prístupom. Ja som pripravený platiť za ne, pretože mne sa veľmi páčia. A toto naozaj e, je kultúrna diverzita, tak ako ja chápem, ak ľudia chcú mať prístup k takýmto majstrovským dielam, mali by ho mať. A rozprával som sa prednedávnom s bývalým riaditeľom Nemeckého filmového archívu. A podľa neho sú stovky skutočne dobrých filmov. Už v digitálnej podobe, ale distribútory nemajú žiaden záujem e, zakúpiť si licencie vychádzajúce z princípu teritoriality, aby tieto e, filmy e, poskytovali napríklad tu v Belgicku, pretože preto nie je žiaden ekonomický dôvod. Všade vo svete možno idete, e, neviem, či 100 ľudí alebo milión ľudí, ktorí by si hradi pozreli, ale nežijú všetci v rovnakej krajine. Takže aké e, e, riešenie tu navrhnúť, aby sme umožnili cezhraničný e, prístup k takýmto veciam, aby, aby sa akceptovali peniaze od týchto ľudí. Um, takýto návrh teda mám a chcem teda týmto podporovať tvorbu nových filmov a podporovať kultúrnu diverzitu v Európskej únii. Tak ako to chápem, títo globálni e, hráči e, by e, boli schopní vyrovnať sa 28 rôznymi trhmi. Ale tí globálni majú ťažkosti, nie sú pripravení predávať svoju produkciu, nie sú schopní Eh, popasovať sa s týmito 28 typmi právnych úprav. Toto predstavuje naozaj istnú bariéru, keď hovoríme o ochrane kultúrnej diverzity v Európskej únii. Pani Rosatún eh, sa spýtala eh, otázku, eh, ale ja vám zatiaľ nemôžem poskytnúť konkrétne nástroje. V stratégii spomenieme hlavné problémové oblasti a budeme pracovať na týchto oblastiach. Ja by som chcel tiež navrhnúť legislatívne eh, akty tejto súvislosti a potom budeme diskutovať, aký typ nástrojov použijeme. Samozrejme, všetky tieto riešenia budú vychádzať z hodnotenia dopadov, z výsledku verejných konzultácií a tak ďalej. Takže je príliš skoro dnes povedať, aký typ konkrétnych nástrojov budeme používať Znovu otvoríme smernicu, navrhneme novú smernicu, alebo spravedlňujem sa, ale tieto nástroje zatiaľ ešte nemá v mojich rukách. A potom pokiaľ ide o doručovanie balíkov, áno, veľmi správne ste spomenuli, že podľa našich eh, podnikateľov eh, práve toto predstavuje práve tá vysoká e, cena e, na ne predstavuje veľkú prekážku pre tento typ obchodu. Ako všetci vieme, cena za doručenie e, balíkov musí vychádzať z nákladov, ale skutočnosti je veľmi ťažké pochopiť, aké, eh, aké je tu prepojenie medzi nákladmi a eh, skutočnými cenami za tieto eh, služby. Vo všeobecnosti sa to chápe tak, že veľká časť ceny, že tá najdražšia časť je tá posledná, je ten posledný kilometr, to je to najnáročnejšie z cenového hľadiska. Ale v skutočnom živote zoberme si napríklad Poľsko, doručenie z Belgicka do Polska, nejaký dvojkilovým gramový balíček, e, predstavuje 26 eur, ale z Polska do Belgicka 14,3 alebo 4 eur. ale e, Jednoducho cena za prácu v Polsku je oveľa eh, nižšia než v Belgicku. Ale ceny za krajiny, kde je cena za prácu nízka, do krajiny, kde je na pomerne vysokej úrovni, tam eh, sú tieto náklady na doručenie oveľa nižšie, než naopak. A eh, otázkou je prečo a potom opäť Dánsko a Švedsko. Je veľmi zložité e, pochopiť, prečo dodávky z jednej krajiny do druhej e, predstavujú 27 eur a e, naopak v opačnom smere 42 eur hovorím uh, e, e, Kodaň. Malmo Kodaň. E, doručenie medzi dvoma mestami, ktoré nie sú navzájom až tak veľmi vzdialené. A Ja osobne som pomerne spokojný s dodávkami, s doručovaním tovarov, keď som sa tu nasťahoval tak som byť na koberec z Nemecka 2x3 metre a zaplatil som za jeho doručenie 8 eur. Koberec 2x3 metre. Nie je malý. A to nie je taký dvojkilogramový balíček, ktorý má e, prejsť cez hranice medzi Malmo a Kodaňou. Takže my budeme žiadať e, väčšiu e, transparentnosť. Chcel by som totiž vedieť, eh, ako, eh, ako, ako toto vyzerá s cenotvorbou. Eh, v Európskom parlamente ste pripravení otvoriť túto smernicu v univerzálnych službách. Ja súhlasím s tým, že tu takáto potreba je, pretože ako všetci vieme, objem Eh, listov sa znižuje dosť rapidne, 15-20 ročne, ale práve sme minulý týždeň mali stretnutie eh, s národnými poštovými eh, službami a oni zneli dosť optimisticky, povedali, že práve tie balíky tie kompenzujú toto znižovanie e, v oblasti listových e, zásielok. Takže musím povedať, že e, naše balíkové služby už veľmi dobre fungujú. Naši ľudia sa stiažovali na nedostatok transparentnosti, pokiaľ ide o možnosť sledovať zásielky. ja teraz musím povedať, že vo väčšine členských štátov už máme takýto systém a ten umožňuje naozaj sledovať, kde sa nachádza daná zásielka a s tým som veľmi spokojný. Nechcem teraz e, e, sa stiažovať na poštové služby. Je veľmi e, ťažké to, čo robia a robia to, myslím, dobre. A pokiaľ ide o ekonomiu vzdielania, Kajakala, položila túto otázku. Niekedy najlepšia právna úprava je žiadna. Takže ak tu nie je nejaká naozajstná potreba niečo regulovať, tak my nemusíme intervenovať. Ale ak prídeme na to, že sú tu nejaké všeobecné problémy, tak vtedy musíme zasiahnuť. A Musíme ale internet nechať otvorený aj pre inovácie. Nemôžeme teda inovácie zničiť e, nadmernou inováciou, nadmernou reguláciou. A pokiaľ ide o roaming, myslím, že každý v tejto miestnosti pozná moje názory. na eh, roamingové eh, ceny hovorila. Ja si myslím, že každý by mal eh, plniť svoje sľuby. Počas poslednej volebnej kampane Európskeho parlamentu všetci slubovali, že budú bojovať za odstránenie roamingových poplatkov a teraz je čas naozaj aj urobiť, čo sme, splni, čo sme slúbili našim voličom. A tento návrh predsedníctva, eh, lucijského predsedníctva bol dobrý v tom, eh, ako zaznel, ale, pokiaľ, ale potom sa vstúpi do trialógov eh, medzi členskými štátmi, komisiou a parlamentom. ohľadne zrušenia roamingových poplatkov a tá realita, musím povedať, je e, veľmi neuspokojujúca. 5 plus 5 plus 5 to je niečo naozaj, e, čo nemôžeme akceptovať. My sme e, slubovali voličom niečo úplne iné. Slúbili sme im zrušenie roamingových poplatkov a musíme to aj zrealizovať. Ďakujeme komisárovi Jansipovi za jeho čas dnes popoludní. myself, and I, I'll, I'm ready to be here once again, if you will invite me. Now, I think... Ja som pripravený vrátiť sa sem, keď ma znova pozvete. Akurát nie už e, teda v piatok. Your time and um, we'll let you depart. We're now moving on to the next Teraz prejdeme k ďalšej časti nášho e, programu rozpočet Vidím tu e, pána spravodajcu, to je vynikajúce. Budeme teraz viesť výmenu názorov s ním. Takže je to aj pán Fernández výborne. Pani e, aj pán Fernández, vy ste tu. Kto e, sa chce e, prihlásiť prvý o slovo? Pán Fernández, dobre, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Budem veľmi stručný. Usmernenie pre rozpočet EP už bolo prijaté. Ja nie som teda expert na tému e, vášho výboru, ale som tu obzvlášť preto, aby som si vypočul vaše priority, ktoré by sme mali zahrnúť do rozpočtu roku 2016. Priority, ktoré sme definovali, sú v podstate tie tri E, zamestnanosť podniky, malé a stredné podniky, ale aj e, podnikateľský duch. A preto samozrejme Potrebujeme konkrétnu víziu, aké programy by prispeli práve k splneniu tohto cieľa. Idem zvlášť o kapitolu A, Kozme, Erasmus, plus iniciatíva pre zamestnanosť mladých. To je priorita, ktorú presadzujeme bez toho, aby sme zabudali na vnútornú solidaritu Máme tu tie fondy e, súdržnosti, externú solidaritu. Tu nemôžeme zabudnúť na to, čo sa deje okolo, mimo Európy a na úlohu, ktorú by sme mali zohrávať. Zahraničná solidarita, kapitola 4, humanitárna pomoc napríklad a tiež aj bezpečnosť. To je úzko prepojené týmito dvoma prioritami. Hovoríme o princípe a e, problematika pladieb. To skončí v roku 2015 a rada bude držiavať svoje záväzky. V prípade pre účely vášho výboru by som chcel spomenúť 27. E, e, máj Komisia predloží svoj návrh rozpočtu. E, tu je ešte ďalšia dôležitá vec e, pre výbor, pre váš výbor a to sú prípravné akcie a pilotné projekty. 4. E, júna je lehota pre predkladanie nových pilotných projektov a tiež pre prípravné akcie. 17. júna budú, budú 17. júna budú schválené stanoviska, 3. 3. septembra je lehota na prekladanie pozemcov návrhov k rozpočtu, v polovici septembra je lehota na schválenie stanovisk a hlasovanie koncom septembra. V oktobri sa bude hlasovať potom na plene a následne menovacie konanie medzi 29. oktobrom a 18. novembrom. Ja by som sa chcel vrátiť ešte k pilotným projektom. Tri sa nachádzajú a realizujú sa jedno prípravné, jedno prípravné opatrenia, dva, dva pilotné projekty, programov, ktoré sa týkajú tohto výboru. To je akčný program pre clá. A v tomto roku bol zvýšený v porovnaní s rozpočtom na rok 2014. A čo sa týka plánovania viac, lotné, viac ročného finančného rámca, tak aj tu sa plánuje, je tu plánované isté zvýšenie, ale to samozrejme bude závisieť odhadu viacročného rámca, pretože návrh komisie, ako som povedal, bude predložený až 27. mája. Teraz k programu pre spotrebiteľov. To je okruh 3. Tento program tiež narastol v roku 2015 v porovnaní s rokom 2014. Zvýšení bol o 2,6 milióna eur a na rok 2016 sa tiež plánuje ďalšie zvýšenie. Ja som samozrejme prišiel, aby som vám dal tieto informácie, prípadne si vypočul, aké sú vaše priority, s tým, že ak by sme tam dali všetko, čo chcú výbory, tak by sme potrebovali rozpočet, ktorý by bol oveľa vyšší, ale ste viete, že je obmedzený, obmedzený na približne 1%. HND a to je obmedzené aj tým viacročným finančným rámcom. Čiže to sú informácie, ktoré som vám mohol povedať a mňa by teraz od vás zaujímalo, aby ten rozpočet bol čo najlepší, tak ma zaujímali vaše priority. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Sme veľmi radi, že ste tu. Vy ste nás informovali. Tie tri Ečka, zamestnanosť malé stredné podniky a podnikateľská, podnikateľská dvoch, to je veľmi dobré. A slovo dostane teraz naša spravodajkyňa. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pán Fernández. Ja by som rada pokračovala po maďarsky. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela poďakovať pánu Fernandesovi za to, že prišiel medzi nás a že nás informoval o najdôležitejších bodoch, ktoré už v podstate poznáme, pretože ako ste povedali, už na poslednom plenárnom zasadnutí sme o tom hlasovali, aké štruktúre návrhy budú utvorené ak dovolíte, najskôr by som ráda povedala niečo tejto štruktúre. Ja ako členka výboru IMCO v tejto štruktúre niečo nevidím a to je vnútorný trh. Myslím, že by sme sa mali sústrediť len na investičný plán. A to je teraz taká hlavná snaha a hlavná línia, ale ja by som rada požiadala, aby sme nezabudali na isté témy, ktoré zaručujú, že Európska únia bude môcť hospodársky rásť. Ako ste tiež poznamenali v súvislosti s ochranou spotrebiteľov, tak by sme mali plne rozvinúť potenciál vnútorného trhu. Tento aspekt je pre nás osobitne dôležitý pre všetkých členov nášho výboru a o to viac, pretože samotný vnútorný trh je mimoriadne dôležitý a je to signifikantná, veľmi dôležitá politická oblasť pre nás všetkých. A tak to musí aj zostať aj pre hospodársky rast. Ale na to potrebujeme sociálny integrovaný vnútorný trh a tento vnútorný trh musí byť finalizovaný. Teraz prejdem k našim hlavným snahám a našim prioritám. Jedna z najdôležitejších priorít je samozrejme politika spotrebiteľa. To je tiež jedna z priorít celej Európskej únie. My predpokladáme, že Musíme na tieto ciele uvoľniť dostatočné zdroje a tešíme sa, že tie zdroje budú zvýšené. My sme presvedčení tiež o tom, že potrebujeme rozpočet, ktorý zaručí, aby dôvera spotrebiteľov sa zvyšovala a môžete, aby si mohli byť istí, že chránime ich záujmy treba uvoľniť dostatočný počet prostriedkov aj na účely inteligentného a udržateľného rastu, ako aj na ciele zamestnanosti. Ďalšia priorita, ktorú by som rada spomenula, to je celná únia. A boj proti podvodom v týchto oblastiach a musím byť úspešný na to, budeme potrebovať viacej prostriedkov. Prečo hovorím o boji proti podvodom? Nie som si totiž istá, tam, kde ste spomenuli celnú úniu, že či ste tam zvažovali už aj boj proti podvodom. A ja si myslím, že súčasne musíme ešte niečo financovať, a totiž Fórum pre jednotný trh. To si vyžaduje príslušné financovania. A uvediem ešte jednu prioritu. Platforma, to je priorita ODR, to je tá platforma pre mimosúdne vyrovnanie. Alebo je to viacjazyčný nástroj na riešenie a urovnávanie sporov všeobecnosti, keď sa vyskytnú nejaké problémy pri nákupe nejakých služieb alebo tovarov na vnútornom trhu, tak e, prípadné spory by mali byť vyriešené bez väčších problémov. Ja som tiež e, tvorila časový harmonogram. Začiatkom mája budeme o tom hovoriť na výbore a samozrejme, detaľnejšie budeme o týchto otázkach hovoriť. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne našej spravodajkyni. Chceli by sa vyjadriť tieňoví spravodajcovia alebo tieňoví, takže Dan, nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. Len z nášho hľadiska to bude veľmi stručné. Naši, náš princíp v rozpočte je vždy rovnaký. My si myslíme a nepodporíme navyšovanie výdajov alebo nové pilotné projekty, ak samozrejme sa neobjaví dôvodená potreba ich existencie a samozrejme, keď môžeme nájsť úspory niekde inde v rozpočte, my nechceme, aby sa peniaze vyhadzovali samoučelne, sú to peniaze daňových poplatníkov. Budeme preverovať eh, pilotné projekty. Ak budú, bude existovať reálna potreba eh, na ich vykonanie, tak to podporíme. No a rozpočet eh, taký, že ak sa to nepoužije, tak tie peniaze stratíme, čiže nežiadame viac peňazí, ale ak sa neminú, tak ich stratíme. Ja som to nevedel až do minulého roka. Takže, my sa k tomu ešte vyjadriť. Ja to chápem, ale samozrejme, ak žiadny ďalší výbor sa to nebude snažiť a tie peniaze nebudú minuté, tak sa peniaze neminú. Áno, tie peniaze sa stratia a nebudem môcť realizovať inovatívne veci. Ja vidím, že nechceš žiadne pilotné projekty, ale myslím, že v tomto výbore by to bolo chybou, keby sme nebrali našu zodpovednosť vážne a nič, čo je v kolektívnom záujme. Dobre, ďakujem pekne. Hlásil sa ešte niekto? Áno, nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. Ja by som chcel privítať návrh pána Fernandesa. Ja zdôrazňujem a súhlasím s tým, že povedala už, povedala už naša spravodajkynia, ale myslím, že bolo veľmi dobré pre náš výbor, aby sme si uvedomili, že spravodajca výboru zdôrazňuje tie 3 Ečka, Employment, Enterprises a Entrepreneurship. A ja si nespomínam, keď spravodajca pre, kedy spravodajca pre všeobecný rozpočet kedy sa tak zhodovali jeho priority s našimi a za tomu ďakujem. A ja rovnako chcem zdôrazniť potrebu pilotných eh, projektov a prípravných opatrení, ako ste povedali pred pár minútami, veľmi správne, hovorili ste o inklúzii nášho súčasného rozpočtu. Je to dobrý príklad, eh, keď eh, môžeme priniesť nejaké zmeny keď sa hovorí o pilotných projektoch a prípravných opatreniach, hovoríme o obrovských sumách, hovoríme o alokovaní malého rozpočtu, kde môžeme spôsobiť zmeny. No a samozrejme, ako povedal už pán Fernández, tak eh, do 4. júna môžeme eh, predkladať návrhy v tejto oblasti, ale ja by som rád povedal teraz ešte hneď, že nesmieme zabúdať na predkladanie návrhov v oblasti spotrebiteľov, ochrany spotrebiteľa, práv spotrebiteľov sú veci, ktoré treba zdôrazňovať a pre mňa to musí byť prioritou na rozpočetový rok, alebo teda na rok 2016. Ďakujem, ďakujem pekne za túto, tento príspevok. Chcel by sa ešte niekto vyjadriť? Zdá sa, že nie. Chcela by sa komisia vyjadriť v tejto fáze. Nie. No dobre. Musel som sa spýtať túto otázku. Takže spravodajcovia, chcete niečo povedať, pán Fernández? Pár slov na záver, nech sa páči. Áno, ja by som chcel poďakovať za slova, ktoré som tu od kolegov počul. A rád by som zdôraznil prácu, ktorá už bola vykonaná ktorú vykonala spravodajkyňa a spravodajcov všeobecnosti vždy si treba pripomínať, že rozpočet EÚ nie parlamentu, to je ešte menší, ale rozpočet Európskej únie je, tvorí približne 1% z HND Európskej únie. alebo HDP. Spojených štátov je to 20%. Je to investičný rozpočet. 94% rozpočtu je určených na investície. A len 6% je na prevádzkové náklady a administratívne výdaje. Je to rozpočet, ktorý má obrovskú pridanú hodnotu. Je to rozpočet, kde veľa členských štátov, ale pre mnohé členské štáty je to dokonca 50% verejných investícií a samozrejme je to rozpočet, kde chceme, aby peniaze boli vhodne čerpané a neustále sme to takto obhajovali. A rovnako by mali všetci vedieť, že aj napriek tomu, že v Európskej únii je nás teraz 28, tak nové kompetencie máme aj napriek tomu. Ten rozpočet zostal na rovnakej úrovni, teda 1% AND. A k tým otázkam, keď sme počuli na otázku na adresu vnútorného trhu, rozpočet to môže pomôcť. Ja som tiež pravodajcom pre Junckerov plán a jeden z cieľov je posilniť vnútorný trh a keď hovoríme o investíciách pre digitálnu agendu, energetiku, tak samozrejme toto posilnenie a harmonizácia je veľmi významná a tiež by som rád povedal o tých prioritách spotrebiteľskej politike, tie súvisí s vnútorným trhom. Často zabudáme, že nás je 500 miliónov potenciálnych spotrebiteľov No a tej celnej únii časť príjmov, ale 15%, a je to významná časť rozpočtu parlamentu, to sú príjmy do rozpočtu a podvody a boj proti podvodom samozrejme musí byť jednou z priorit. A potom tá možnosť vytvárať rôzne platformy pre riešenie sporov. Uvidíme, či to bude možno už teraz v tom programe pre spotrebiteľov. V tejto fáze zdá len veľmi ťažko povedať, aká je pridaná hodnota, aká je výška alebo čiastka suma týchto programov. Pred chvíľou som hovoril o programoch, ktoré sa týkajú cieľ. To som už plánoval 71,8 milióna eur v finančnom programe v inom okruhu, v okruhu 3, program pre spotrebiteľov, tam bolo plánovaných 25,9 e, miliónov. Teraz sa, ten návrh komisie rozšíri a aj tu uvidíme, ako budú tieto dva pilotné projekty fungovať. Aj tá prípravná, prípravná aktivity, ktoré sa teraz sa realizu. Takže dovolte mi, aby som vám poďakoval za vašu súčinnosť a informácia, za vaše priority, ktoré idú v mysle, ktorý obhajujem aj ja v našej správe. Takže ja si myslím, že v tomto sa stretneme. A keď sa nestretneme na nejakej schôdzi, vždycky tak sa stretneme prostredníctvom vašich stanovísk, a pozmejúcich návrhov, ktoré váš výbor príjme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Fernández, za to, že ste prišli k nám do výboru. Ja som chcel zdôrazniť lehotu. 24. apríla je, sú preklady, a posúdenie nájimku je 7. 8. mája, veľká na preklade pozmeňujúcich návrhov je 12. mája, hlasovanie na výbore 4. júna a tiež podpora pilotných projektov, ale lehota na prekladenie pozmeňujúcich návrhov pre nás je 17. jún. Ďakujem pekne za váš čas, pán Fernández. Ďakujeme našej spravodajkyne. A teraz prejdeme k poslednému bodu nášho programu, a to je správa obchodovania za výrobkami stúleňov. túleňou. Spravodajca je pán Busoj. A slovo by som dala rada hneď nášmu spravodajcovi, takže pán Busoj, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcel poďakovať kolegom E, tieňovým spravodajcom a sekretariátu e, za prácu v ostatných týždňoch a za to, že sa maximálne snažili dodržať náš nabitý kalendár pracovný e, spolupráce s vami a dosávanie kompromisu v júni. Ja by som chcel tiež poďakovať koordinátorom a predsedníctvu Inku v snahách akceptovať program a monitorovať programy. Rád by som začal moju prezentáciu s osobným s osobnou pripomienkou. Chcel som povedať, že potom, čo som sa stretol s zástupcami Dánskeho a Grónskeho parlamentu, MVOčkami, samotnými predstaviteľmi komisie, tak si myslím, že LOW, ktorý vykonávajú Inuiti a ďalšie, a ďalšie lokálne pôvodné obyvateľstvo, neohrozuje populáciu a habitat, habitat tuleňov a neohrozuje, nie je na komerčné účely. Inuiti lovia túlenie, pretože tak chcú podporovať a rodiny a svoje spoločenstva. No, a ich zdroje, potraviny sú veľmi obmedzené, už to robia stovky rokov, ako súčasť ich tradície a kultúrneho dedictva a oni rešpektujú hm, dobré podmienky života zvierat. Oni nikdy nechceli loviť e, túlenie mláďatá. Dôvod tohto legislatívneho návrhu, čo nie je len technická správa, Vidíte, že má to je istú politickú váhu. Chceme implementovať súdok na dvora vzťahov k nariadeniu z roku 2009 o obchodovaní s túlenými výrobkami. Tiež to vytvára bázu, aby nariadenie 727 e, z roku 2010 e, bolo v súlade e, s rozsudkami komisia, predložila návrh v súlade s rozhodnutiami VTO a odporúčaniami. Pokiaľ ide o návrh komisie a odporúčania, ktoré tu máme, ja ďakujem komisii za takéto za dobrú spoluprácu a dialog. Takisto chcem zdôrazniť, že tento návrh zišiel zo strany komisie trochu neskoro. Nie je tu zatiaľ dopadová štúdia tohto ani implementačné opatrenia, ako je to vlastne v článku 7 súčasnej legislatívy. A nezabúdajme na to, že cieľom tejto, tejto, tohto návrhu je odporúčania Svetovej hospodárskej organizácie zapracovať ohľadne obchodovania s takýmito produktami. Ja súhlasím s vypustením MRM výnimky. Chcel by som vedieť stanovisko tieňových spravodajcov v tomto ohľade a spýtať sa komisie, že či by tu bola nejaká možnosť výnimky a či by to nezasahovalo do e, záverov VTO. Pokiaľ ide o tú výnimku, tak som pozmenil návrh komisie, berúc do váhy predovšetkým právo na samourčenie inuitov a iných indigenných komunít. Preto som po, poupravil tento návrh v tom zmysle, aby jednoducho lovenie tuleňov sa bralo ako súčasť ich kultúry a identity, a že je to príspevok k ich existencii, pokiaľ ide o zabezpečovanie živobytia, udržateľného živobytia celej komunity, berúc do úvahy súčasné tradície, existenciu tejto komunity a kultúrne dedičstvo týchto komunít. Právna služba, ja som s, vďaka jej pomoci, pokiaľ ide o článok 3135, tam sa opravili určité pochybnosti návrhu komisie, a ja, komisia by mala príjmať delegované akty, aby sa určovalo množstvo takýchto produktov s tuleňou na trh iba vtedy, keď tu budú údaje o tom, že aké množstvo údajov, aké množstvo týchto výrobkov bolo určených primárne na obchodné účely. Myslím si, že si musíme veľmi dobre uvedomiť, že je veľmi ťažké a možno až idealistické ustanoviť, kedy vlastne sa takéto tradícia mení na komerčný účel. A pokiaľ ide o e, doplnok číslo 6, pokiaľ ide licenciu na lov, tak si uvedomujem, že to by mohlo priniesť určité ťažkosti pre kanadskú stranu a môže to byť interpretované aj ako diskriminácia. Takže ja zvažujem v spolupráci s tenevými správacami, že by sme zmenili znenie, ale zdôraznili to, že to musí byť v súlade s blahom zvierat. Chcel by som zdôrazniť, že nový článok navrhovaný, pre všetkým 5a, kde sa poukazuje na potrebu občanov, aby boli správne informovaní, pokiaľ ide o tulenie výrobky, ktoré sa dostávajú na európsky trh z pôvodu e, zo stra- e, lovou inuitov, že to jednoducho má právny pôvod. A robiť takú osvetu v tejto veci, to si takisto vyžaduje, že e, to treba dať do súľadu s programovaním úpravou v článku 2. Avšak nemali by sa tu robiť špeciálne kampane, pokiaľ ide o tieto výrobky. Ľudia by jednoducho mali vedieť, že to, čo kúpujú, nie je nelegálne. Končím prezentáciu tým, že poviem, že Dôvod pre zmenu článku 7 je to, že som si všimol, že e, tento proces nebol transparentný a nesplnil sa tu kritéria, ktoré sú určené v článku 7 súčasnej legislatívy. E, pokiaľ ide o finálnu formu správy, komisia musí prehodnotiť dopady na základné záujmy Inuitov a ďalších pôvodných obyvateľov a je to aj ich právo na, blaho, na živobytie, aby zabezpečili dlhš, prežitie tejto komunity. Chcel by som požiadať kolegov, deňových spravodajcov, ako aj ostatných kolegov, ktorí majú záujem o túto záležitosť, aby možno e, sa vyjadrili k týmto návrhom, aby sa podelili s nami o ich návrhy. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujeme. Teraz prejdeme k rečníkom. Prvý deňový správca za SND, Kristel Šaldemóz, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ako som už povedala, budem hovoriť dánsky a budem aj hovoriť po dánsky. Ja by som chcela začať tým, že poviem, že keď sme pracovali na tomto zákaze e, vývozu a dovozu tulených výrobkov ešte v roku 2008, tak ja som bola sociálno-demokratická spravodajkynia k tejto téme a už teraz vlastne vieme, že je dobrým nápadom pokračovať týmto zákazom ohľadne lovov a to bola tá motivácia, ktorá to určovala. A tu sme hlavne išli, bojovali za to, aby jednoducho sa nezabíjali mladé túlene. A nechceme, aby takéto veci postupovali ďalej. Nezabúdajme na to, že na čo sme tu. Ako povedal pán spravodajca, sústredíme sa na implementáciu ustanovení VTO a zároveň berieme do úvahy aj to, čo my sme vniesli v legislatívnom zmysle do tej výnimky týkajúce sa Inuitov. Ešte pár slov ohľadne tejto témy. Tak ako aj spravodajca, aj ja si myslím, že je veľmi dôležité, treba zdôrazniť, že takýto druh lovu, ktorý inuiti ešte stále prevádzkujú, nepredkladá nejaký problém. Je veľmi dôležité, aby sme urobili všetko preto, aby spôsob, akým my budeme reagovať na to rozhodnutie VTO, aby to bralo do úvahy skutočnosť, že Inuiti, ako aj iní pôvodní obyvateľia a národy, by mali mať možnosť žiť z lovu tuleňov. Ja nie som jediná, ktorá to uvádza. Skutočnosť, že to je udržateľné a že to je v súlade s dobr- so zachovaním blahobytu zvierat, tak ako na to hovorí VFF, kde sa uvádza, že pokazuje na to vlastne aj Greenpeace, je to v súlade s ich tradíciami. Súhlasí sa tu s tým, že spôsob, akým sa ten lov zo strany Inuitov robí, je udržateľný a plní základné podmienky pre blaho zvierat. Nezabúdajme na to, že v odpovedi Európskeho parlamentu by sme mali vytvoriť podmienky pre túto výnimku a musíme urobiť všetko preto, aby to fungovalo ako výnimka a aby Inuiti mohli jednoducho žiť z takéhoto lovu ktorý je vlastne pre ich existenciu rozhodujúci. Vo vzťahu k povedanému vidím, že v tomto kontexte sa dá podporiť väčšina pozmeňujúcich návrhov, ktoré predložil spravodajca. Budeme musieť ešte niektoré veci do ladiť, ale to kľúčové je, aby sme urobili všetko preto, aby sme zabezpečili, že tu budeme mať takú dobrú výnimku pre Inuitov, ktorá bude správnym spôsobom ukotvená. A ja predložím niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré budú detailnejšie sledovať to, kedy sú takéto lovy na túleniu zo strany Inuitov akceptovateľné, aby sme to zadefinovali lepšie, ako to možno Eh, urobil eh, doteraz spravodajca samotný. A sú tu určité výzvy, ak sa chceme zbaviť napríklad tohto lovu v niektorých častiach Európy a možno eh, to od nás vyžaduje, aby sme sa venovali aj výnimke MRM a v tom zmysle, aby sme dostali tým očakávaniam rozhodnutí VTO, ale zároveň, si treba uvedomiť, že tá časť Baltiku, kde e, morské zdroje a zásoby musia sa brať do úvahy a zároveň sa ešte tu predávajú takéto produkty, tak to je taký paradox. Musíme to teda užšie preskúmať, ako to vlastne celé bude fungovať. A ďalšia vec, ktorú by som chcela spomenúť, je to, že v plnej miere podporujem tú požiadavku, aby sa tu urobila dopadová, dopadov, vyhodnotenie takéhoto dopadového štúdie a budeme sa snažiť teda pozrieť na te konsekvencie takéhoto návrhu. V plnej miere podporujem to, aby sme v tomto zmysle urobili informačnú kampaň, kde vysvetlíme európskym občanom, že tulenia koža, ktorá z takýchto lovov pochádza, je v súľade s európskymi pravidlami a že my to jednoducho dokážeme dovoliť. A dúfam, že teda, že budeme dobre spolupracovať so spravodajcom a teňovým spravodajcom aj tejto záležitosti a dúfam, že sa nám podarí vyprodukovať niečo, čo dodrží tie lehoty, ktoré sme si stanovili. <clears throat> Ďakujem pekne. EKR, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem spravodajcovi za rozpracovanie tejto témy. Je to dosť náročná problematika, máme málo času a myslím si, že váš návrhovaný text je dobrý a berie do úvahy viaceré z tých otázok, s ktorými sa musíme vysporiadať. Z našeho uhla pohľadu je to, aby sme boli v súlade s VTO odporúčaniami. To je dôležité nielen v tomto prípade, ale vo všeobecnosti, keď hovoríme o obchodných otázkach. Takže toto bude vlastne aj také dôležité pre moje celkové stanovisko. Pokiaľ ide o konkrétne detaily, ja si uvedomím, že pokiaľ ide o mm, doložku číslo 3, tak tam vlastne bol vypustený návrh komisie, kde sa pokazuje na to, že nie je žiadny humen, humánny spôsob zabíjania. A ja si myslím, že to je vlastne kľúč k tej pôvodnej diskusii ako takej. Podľa môjho názoru sa dá súhlasiť s komisiou, neexistuje žiadna humánna metóda zabíjania, a toto bolo vlastne prediskutované v 2006-2007, keď toto nariadenie bolo poprvýkrát odsúhlasené. A myslím, že ten koncenzus, ktorý na úrovni Európskej únie bol, že tu nie je humánny spôsob zabíjania a VTO to nespochybnilo. Takže možno trochu treba zobrať do úvahy aj to. A pokiaľ ide o tie dve výnimky, ja podporujem, naša skupina podporuje výnimku pre Inuitov, a toto je vlastne zabezpečenie komerčnej blahobytu pre túto komunitu. To nejde iba o potraviny, ale ide aj o to, aby si zarobili na seba. A myslím, že by to malo byť čo možno najširšie, aby sme to tam mali obsiahnuté. A pokiaľ ide o správu výnimok pre zdroje morské, tak to je dosť náročné, je to ťažšie, pretože to bola súčasť kompromisu, ktorý pôvodne vlastne zabezpečil, že tu sme mali takýto zákaz a tento zákaz by nebol získal politickú podporu bez takéhoto kompromisu, keď sme to o tom rokovali pred pár rokmi. Avšak VTO celkom jasne sa k tomu vyjadrilo uviedlo, že sa musíme tejto výnimky zbaviť. Takže moja otázka pre spravodajca a pre ostatných tieňov je, že či tu je nejaký manevrovací priestor, aby to bolo v súľade s VTO. Ak nie, tak budeme musieť držať sa toho, čo povedalo VTO. Ak nie, musíme preskúmať, či to je nejaký manevrovací priestor. A ďalšia otázka, čo je skôr taká otázka pre komisiu. Ako komisia chce uplatniť svoju právomoc, pokiaľ ide o komerčné lovy aby sa vôbec zabezpečilo to, že žiadne lovy sa nebudú zneužívať. Počul som na tých technických stretnutiach, že sú tu určité výzvy, pokiaľ ide o monitoring, takže uvidíme, ako sa s tým vysporiadame. A vo všeobecnosti podporujem aj tie pripomienky, ktoré sa to urobilo v informačných kampaniách. To znamená, pokým náš rozpočet ponecháme čo je možno najnižší, tak je veľmi dôležité, aby sme ľuďom dali jasne vedieť, že takouto výnimkou Ehm, zabezpečené výnimky sú legálne. To je teda všetko z mojej strany. Niektoré z tých návrhov predložíme, ale budú v súlade s tým, čo povedal aj pán spravodajca. Zatešíme sa na spoluprácu. Ďakujem pekne, pán Dolten. A teraz za liberálov. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcela poďakovať spravodajcovi za veľmi dobrý návrh správy a Takisto by som sa chcela poďakovať správodajcovi za veľmi dobrú prácu a ako to už bolo povedané za to stretnutie s delegáciou z Grónska a Dánskeho parlamentu. Ďakujem veľmi pekne. Spravodajca žiada o vyjadrenia, pripomienky k návrhu a ja si myslím, že sa vám podarilo nájsť dobrú vyváženosť, kde, aspoň z môjho uhla pohľadu, ste sa sústredili hlavne na to, ako môžeme zobrať do, na vedomie rozhodnutie VTO a zároveň teda to dodržať a zároveň rešpektovať tie výnimky, predovšetkým tú, ktorá sa týka Inuitov. Avšak žiadate naše stanovisko, pokiaľ ide o výnimku MRM a ja si nemyslím, že to je v plnej miere pokryté vo vašom návrhu. Možno by to malo obsahovať nejaký ráznejšie, nejaké ráznejšie znenie a ja si myslím, že to súvisí aj s tým, ako prebiehali rokovania s komisiou. Chcela by som sa spýtať, či MRM by nemalo byť totálne vypustené, alebo či to má byť obsiahnuté. Ja osobne si myslím, že je dosť zvláštne a považujem to dokonca za nemorálne, ak na konci dňa budeme mať takú situáciu, kde vlastne sa bude dať tu len loviť, napríklad v Balckom mori, ale ten len musí byť potom vypustený zo sieti. To je jednoducho paradox, pretože sme prijali zákaz o, o vyhadzovaní nadbytočného úlovku. Takže MRM to je niečo, čo je pokryté aj stanoviskom INTA a ja by som strašne chcela, aby sme tu vo výbore sa venovali aj otázke MRM výnimky. Ako som už uviedla, tak táto správa ohľadne výnimky pre Inuitov je veľmi dobrá a v plnej miere dielam názory, ktoré boli vyjadrené zo strany spravodajcu ohľadne kultúry Inuitov, prilovení tuleňov a súhlasím s tým. A takisto by som chcela podporiť aj to, čo máte vo vašej správe obsiahnuté, kde sa hovorí o osvetových kampaniách, informačných kampaniách. Toto je nie za účelom robenia nejakej publicity, reklamy pre tulene, ale ide tu o to, aby sa jednoducho vylúčili tie nedorozumenia, ktoré si tu majú občania Európskej únie, ktorí si myslia, že jednoducho sú zakázané lovenia tulenia zo strany Inuitov a podľa môjho názoru takéto kampane by mali tieto nedorozumenia vymazať. A to by mal byť vlastne aj cieľ takéto informačnej kampane. Takisto si myslím, že je veľmi dobré, že spravodajca zdôrazňuje skutočnosť, že komisia má povinnosť preskúmať dopad tohto nariadenia, pretože Aspoň dúfam, že si všetci uvedomujeme, aký veľký vplyv má zákaz a aj nariadenie Európskej únie vo vzťahu k komunite Inuitov, predovšetkým na Grónsku. Je preto veľmi dôležité, aby tento, táto dopadová štúdia bola obsiahnutá v tom nariadení. Takže ja ďakujem spravodajcovi za veľmi dobrú prácu a teším sa na ďalšiu prácu s spravodajcom a tieňovými spravodajcami. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz zelený. Je tu niekto zo, zelený, je tu niekto zo spravodajcov za GUE, takže nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsedníčka. Ešte máte Pokiaľ ide o otázku ochrany zvierat, táto zohráva kľúčovú úlohu, treba k nej pristupovať patričným spôsobom. Už to tu odznelo, neexistuje, ako to bolo povedané, žiadna dobrá metóda, ako sa tu len dá zabiť. Ale chcel som poukázať na to, že tie zmeny nariadenia nemôžeme brať na vedomie, pretože to vlastne vychádza z toho, čo chce VTO na to, aby tu bola nová diskusia. A niektoré prvky by boli týmto porušené, ktoré vlastne vytvárali určitú vyváženosť tu v parlamente pre nás. VTO, Svetová obchodná organizácia, vlastne spomenula eh, dve výnimky, respektíve sa vyjadrila dvojitým spôsobom k tým našim výnimkám. Pokiaľ ide o morské zdroje, tu podporujeme komisiu, túto výnimku už nepotrebujeme viac a pokiaľ ide o otázku Inuitov, tak tam sme takisto zajedno v tom, že chceme tie možnosti tohto, tejto komunity a jednotlivých pôvodných národov Nechceme ich nejako negovať, samozrejme majú právo na prežitie, to je úplne jasné, o tom nemusíme ani diskutovať, ale pokiaľ ide o VTO a pokiaľ ide o komisiu, tak tu bolo už povedané, vlastne správa sa tomu tiež venuje, musíme jednoducho vytvoriť určitú vyváženosť medzi existent hospodárstvom na prežitie a komerčným účelom. Aj tu budeme dávať pozor na to, aby nariadenie v princípe nebolo porušované a návrh komisie ostal v rámci e, zákazu. Ide tu naozaj iba o tú otázku e, teda existenčného e, teda pre prežitia inuitov. E, Marko Tulo, ďakujem za slova, ďakujem pánovi spravodajcovi. Plne súhlasíme s návrhom eh, posunúť európsky zákaz eh, týkajúci sa obchodovania s výrobkami s túleňou. Chcel by som povedať spravodajcovi, že toto obchodovanie je kruté, obchodovanie nemôžeme eh, to nejako poprieť, je to kruté, krutý spôsob, ako sa tieto súroviny zaobstarajú. Je to spojené naozaj s krutým násilím mňa veľmi eh, eh, veľký dojem na mňa eh, zanechal pohľad na to, ako sa tam vraždia mláďatá, prípadne sa ponechajú trpieť, ťažko zranené. Takýto typ správania je ťažko pochopiteľný a treba aj zvážiť, že tieto výrobky sú ťažko e, často používané aj v nelegálnom obchodovaní a teda e, podporujú podvody, kriminalitu, organizovaný zločin. A preto si myslím, že tento parlament a všetky členské štáty musia urobiť všetko, čo je v ich silách, aby sa skoncovalo s takýmito praktikami a aby tieto boli naozaj e, silne postihované. Ďakujem. Thank you. That's the end of all the shadows. We're very fortunate. That... Ďakujem. A videli ste teraz všetci tieňoví spravodajcovia. Dnes e, popoludní e, sme radi, že máme medzi nami pána Dolmena, e, ktorý zastupuje delegáciu EFD. On nás zastupoval aj koncom marca na medzi parlamentnom zasadnutí medzi EÚ a e, sovietskými krajinami. To je veľmi relevantné. Takže e, som rada, že tu máme aj takéto prepojenie. Ďakujem pekne za príležitosť vyjadriť sa tu e, na tomto výbore. Táto téma Eh, v ňom sa zaoberajú mnohí tu a je to spojené aj s mnohým eh, nepochopením, ako sme si tu práve vypočuli, eh, v súvislosti s tým, ako sa tu neodchytávajú, zabíjajú a podobne. Ďakujem za to, že ste spomenuli 7. medziparlamentné stretnutie EÚ nordické krajiny. Konalo sa 7. marca tu v Bruseli. Išlo o výmenu informácií o najnovšom vývoji. Išlo tam okrajne ako e, e, e, Fajerské ostrovy, Grónsko, Island. Zabrali sme sa práve otázkou tuleňov, arktickou spoluprácou, zmenou klím, klímy. To, čo môžem poreferovať z tohto stretnutia, e, je, že Grónsko bolo Farskými ostrovami e, veľmi podporné, pokiaľ ide o dôsledok e, E, smernice EÚ e e, zakazujúce obchodovanie s výrobkami s tuleňou a aj smernice z roku 2010. Obe tieto smernice mali v skutočnosti veľmi negatívny dopad na Inuitov v Grónsku. Komisia tiež povedala, že trh pre tulenie, kože a iné produkty naozaj sa prepadol napriek teda e, výnimiek a obmedzení a naši e, členovia z Grónska a Farajských ostrovov e, nám pripomenuli, že tieto produkty sú veľmi dôležité a takisto aj polovačka na tulenie sú dôležitou súčasťou kultúry miestneho obyvateľstva. Musíme mať na pamäti, že v arktickej oblasti nie je veľa cicavcov. My jeme hovedzie, meso, ale tam je zdrojov málo. A tieto nariadenia takisto vytvorili veľký, veľmi negatívny obraz e, o arktickej oblasti. Ukázal sa tam aj e, film, ako prebieha e, takáto polovačka, aké metódy na zabíjanie týchto zvierat sa používajú. Sú to naozaj humánne metódy. Eh, zaznela aj obava v súvislosti s rozhodnutím VTO, ktoré zaviedla Kanada a za podpory Norska. My, delegácia Európskeho parlamentu, sme navrhli, aby eh, Grónsko trvalo na troch eh, bodoch, keď sa na medzinárodnej úrovni hovorí o týchto veciach. Rôzne metódy polovania na tulenie, po druhé rešpektovanie e, teda e, prírodných zdrojov treba rozlišovať medzi tým, čo tie je v Grónsku a napríklad e, zabíjaniu tuleňov v Kanade. Treba to naozaj ohraničiť voči napríklad zabíjaniu veľrýb. Treba tieto dve veci navzájom odlišovať a body 2 a 3 na programe e, spolupráca a boj proti e, klimatickým zmenám. Tu som rád, že môžem poreferovať o tom, že sme boli v súlade, že sme mali e, podobné nastavenie, arktickí partnery aj EÚ. Obe strany sú presvedčené, že stretnutie v Paríži v septembri klimatická rada musí byť E, tento klimatický summit musí byť veľmi dobre pripravený a Arktická oblasť je práve ten región sveta, ktorý je najsilnejšie zasiahnutý klimatickými zmenami. Ďakujem, to bolo veľmi e, zaujímavé. A ešte pán Jan Nielsen sa chce zapojiť do diskusie. Ďakujem. A pokiaľ ide o tuleňov v e, e, po Balti chce spomenúť ďalšiu výnimku, e, trvalúžateľné využívanie morských zdrojov. Som extrémne kritický voči tomu, že komisia jednoducho priviera oči pri severských krajinách Samozrejme, e, rozhodnutie VTO treba rešpektovať, ale e, sú tam úplne špecifické okolnosti v Pobalti. Pokiaľ ide o polovanie na tulenie v e, Balskej oblasti, treba zabezpečiť ochranu tohto druhu. Populácia tuleňov je 32 tisíc kusov približne a poluje sa na ne vo Fínsku 500 300 možno vo Švedsku e, tiež a je príliš e, veľa e, sivých túľadňov. Táto populácia rastie a ohrozuje rybné zásoby v Baltickom mori. A takže treba sa zaoberať aj ochranou zdrojov v Baltickom mori. Problém je teda ehm, to, že eh, ošetrovanie polovania sa eh, väčšinou deje na národnej úrovni. Eh, naozajstní polovníci nechcú sa zúčastňovať takého polovania, ako sa tu spomenulo to, čo chceme my. Chceme tu mať e, e, manažment e, zdrojov rýb, ktorý by bol vhodný. Švédsko, Dánsko, Fínsko a Estonsko, tieto vlády by sa mali zhodnúť na spoločnom vhodnom prístupe. Je tu manevrovací priestor, zaznelo, to je pravda, ale komisia sa ani len nesnažila tento manevrovací priestor využiť. Myslíme si, že e, treba rešpektovať e, rozhodnutie VTO. E, nechceme nejako podrývať rozhodnutie VTO. Nesúhlasíme s návrhom komisie, že severská výnimka v, v riadení morských zdrojov, teda v severskej oblasti, že by sa mala odstrániť treba vychádzať z článkov v GATS, pokiaľ ide o ochranu prírodných e, zdrojov. Skôr sa hovorí o verejnej e, morálke zo strany komisie, takže treba to e, reformulovať, preformulovať. tak, aby sme tu mali naďalej možnosť e, polovania v e, malom objeme za účelom zachovania e, zdrojov rýb v Baltickom mori. Komisia by mala takisto vykonať analýzu dopadov takéhoto poľovania na túlenie a rybné zdroje a mali by sme prestať nepriamo upravovať poľovanie a vytvárať tým situáciu, Eh, ktorá môže mať negatívny dopad. Takže treba si naozaj, eh, treba sa naozaj zamyslieť nad eh, správnym riadením našich zdrojov. Ďakujem ešte komisia a bolo by dobre, keby sme si vypočuli stanovisko komisie. DigiTrade a DG Envy sa to týka, takže máme tu Matne Lukasa a Hansa Stilstra. Teda obaja ste tu výborne, takže máte slovo, teraz nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Želám e, pekné popoludnie. Chceli by sme niečo e, povedať, ako postupujeme k implementácii e, rozsudku VTO, čo teda, čo teda viedlo k našim návrhom a potom ešte k tej výnimke, k tým obom výnimkám sa vyjadrí aj kolega. Pokiaľ ide o náš prístup k implementácii rozhodnutia VTO, je to e, e, limitovaný e, prístup, chirurgický prístup. My sa naozaj zabývame iba tou nekonzistenciou, ktorú spomenuli súdy VTO, nič viac, nič menej. Takže robíme to z troch dôvodov. Prvý, musíme splniť lehotu VTO ňou je oktober tohto roka, takže to je veľmi prísna lehota, o nej sa nedá rokovať. Musíme ju rešpektovať, ak EÚ má byť v súlade so svojimi obcho- medzinárodnými obchodnými e, povinnosťami. Druhým dôvodom je, že e, je to jednorazová e, záležitosť, už na prvý krát vám to musí podariť, ak chcete implementovať roz, súdne rozhodnutie VTO. Ak nie, tak riskutuje, riskujete, že e, bude musieť opäť prebehnúť ďalší súd, takže musíte všetko urobiť správne už na prvý krát. E, komisia potrebovala trošku viac času, aby vypracovala tento návrh. E, potrebovala vopred to skonzultovať so zainteresovanými stranami, aby sme tu mali vyvážený prístup v našom návrhu. A tretí dôvod, prečo je to e, obmedzený chirurgický prístup, e, je to e, zdroj vlastne sporov, kedy naše aky je napadané, my musíme naše aky chrániť a potom sú tu aj výnimky. A boli sme úspešní, pokiaľ ide o zákaz, ale neboli sme úspešní, pokiaľ ide o výnimky. A toto je len jediná vec, ktorú musíme vyriešiť inak nebudeme e, koherentní v našom prístupe. A tie body, kde sme mali úspech, e, nedávalo by to iný prístup, jednoducho nedával zmysel. A nie je to poprvýkrát, čo EÚ e, takýto prístup príjma. V prípade e, rozsudkov VTU sa to stalo pred pár e, rokmi, keď e, Číňania napadli našu protidumpingovú legislatívu a parlament žiadal o presne takýto prístup. My sme menili naozaj iba tie ustanovenia, kde Číňania mali úspech, nič viac, nič menej a vtedy sme nemali možnosť vykonávať nejaké hodnotenie dopadov, pretože to je výsledkom nejakého právneho procesu a bolo veľmi jasné e, na základe tohto sporu, čo EÚ musí urobiť. My sme veľmi vďační spravodajcovi, že e, súhlasí s týmto prístupom, to je odrazené v návrhu jeho správy. Opäť sme za to vďační a myslíme si, že to je dôležitý krok na to, aby sme boli v súlade s VTO v rámci stanoveného časového ohraničenia. A teraz ešte k e, ďalším témam. E, e, Týka som sa tých výnimiek MRM a Inuiti. budeme navrhovať tú MRM výnimku odstraniť a pozmeniť výnimku pre Inuitov. A všetko to ale súvisí s rozsudkom VTO. The raison d'être of the exception itself. VTO eh, povedalo, že pokiaľ ide o eh, obavy eh, súvisiace s nemôžete jeden, jeden typolovania e, e, e, zakázať a druhý znemožniť. Nie je to dostatočne legitímne, tie dôvody. Nemôžeme vlastne takto diskriminovať jeden typ polovania. V prípade tých inuitov to je ale niečo iné. Máme tu ten prvok toho zachovania existencie, to je legitímny cieľ, ktorý umožňuje takúto diskrimináciu. To je dôležitý bod. Nehovoríme, e, že e, e, poľovanie v rámci MRM, zachovania námorných zdrojov nie je dôležité. Je to dôležité, ale nie je to možné v prípade zákazu aby sa umožňovali, umožňovalo predávať produkty, ktoré sú výsledkom takéhoto poľovania. To je otázka diskriminácie a to, týmto sa zaoberalo VTO. My sme sa teraz eh, snažili eh, túto výnimku MRM eh, ošetriť, chceli sme odstrániť túto diskrimináciu a zároveň nepodriť tento zákaz. Je to dilema, ktorá za takéto typu výnimky vyplýva. A teraz by som chcel slovo odovzdať môjmu kolegovi. Ďakujem pekne, ja vám ďakujem, predsednička, za to, že ste komisii dali slovo. A ja by som chcel najskôr povedať, že súhlasím s názormi, ktoré vyjadril môj kolega o správe. Ďakujem spravodajcovi za to, že máte rovnakú logiku, ako sme sa my snažili predložiť v našom návrhu, totiž eh, snažiť sa zosúľadiť legislatívu s rozhodnutím, rozhodnutím VTO. Toto rozhodnutie, a budem sa sústrediť len na tento element, nám dalo istý priestor na to, že dostali výnimku IC to nebolo jednoduché, veľmi sme na tu dobojovali. A túto možnosť sme si udržali, chceme ju využiť, pretože, rovnako ako mnohí ľudia už povedali, aj my myslíme, že to je legitímny záujem pre Inuitov, aby mohli loviť tulene, uznaním, že to je neoddeliteľná súčasť ich kultúry a identity a je to dôležité pre ich živobytie. Čiže je to tam, nejaký mechanizmus sme dali naspäť do legislatívy, ako si myslíme, že to bude priateľné v súhľade s rozhodnutím VTO. Myslím, že je dôležité zdôraziť, že výnimka musí byť použiteľná pre všetky všetkých Inuitov, či už sú v Grónsku, Kanade alebo niekde inde. Tiež vítame slova spravodajcu o pridelovaní licencií. Myslím, že retrospektívne, retroaktívne by to nemalo byť súčasťou návrhu. My podporujeme návrhy, ktoré už spomenula, ale ak teraz sa ak by sme teraz e, zmenili naše nariadenie o tuleňoch, tak aby to bolo kompatibilné s VTO, mali by sme sa vyhnúť tomu, aby sme nejakou chyb, omylom vytvorili niečo, čo v konečnom dôsledku bude len diskriminovať. Takže tomu treba predísť a preto vítame, čo povedal k tomu spravodajca. No a pani predsednička, to je na teraz všetko. Ďakujem. Ďakujem pekne. A na záver dostane slovo ešte raz spravodajca. Ďakujem pekne, len veľmi stručne. Ja ďakujem všetkým kolegom za ich slova, za všeobecnú podporu. Samozrejme, ja čakám na ďalšie podnety a myšlienky, aby som znenie dokumentu ešte vylepšil podporujem všeobecný názor, že nemusíme znovu otvárať diskusie, ktoré sa vedli pred rokmi. Všetko, čo teraz treba urobiť, je legislatívu zosúľadiť s rozhodnutiami VTO a nemôžeme riskovať ďalšiu právnu, právny spor na medzinárodnom, medzinárodnej úrovni. Ja nepodporujem Márem výnimku. Mnohé z vy, za ktoré, ktorý sme konzultovali, majú názor, že to otvorí nový súdny proces alebo nový súdny spor. Podporujem výnimku pre inovitov, tak ako som povedal už detailne. A skutočne si myslím, že ich lov je odôvodnený a zohľadňuje situáciu zvierat Ďakujem kolegom, ktorí vysvetlili a objasnili situáciu po zákaze, a po základnej regulácii pre populáciu Inuitov, pokles obchodu. Mnohí z európskeho podnikov si myslí, že to je nelegálne a preto žiadame informačné kampane, aby vysvetlili situáciu, že pre populáciu inuitov legálne loviť a nie pro, propagovať samotný produkt, pretože to nie je možno podľa noriem e No, To bola veľmi krátka. Do oktobra Európska komisia musí tiež pripraviť následné právne akty, takže najlepšie bude ukončiť a hlasovať v júli alebo najneskôr v septembri. Takže je to nabité, ale vo všetkých stretnutiach, zasadnutiach, diskusiách dnešných som veľmi pozitívne presvedčený o tom, že parlament dokáže na čas ukončiť svoju prácu a budeme sa snažiť čo najintenzívnejšie diskutovať s radou. Ďakujem všetkým kolegom a netrpezlivo očakávam všetky návrhy, ktoré predložia. Ďakujem pekne, pán spravodajca, ďakujem tieňovým spravodajcom. Lehota na predpodmajúce návrhy je 28. apríla, 67. maja sa budú hodnotiť pozmajúce návrhy, 4. júna sa bude hlasovať na výbore a na plenárnom zasadnutí to bude v septembri. Ďakujem pekne kolegom a všetkým členom výboru a ďalšie zasadnutie výboru sa uskutoční 6.5. o 19.00. Ďakujeme pekne za váš čas a ďakujeme aj našim tlmočníkom. Dovidenia.